bitte Platz zu nehmen. Poprosím vás, aby ste sa usadili. Rád by som otvoril ďalší program, pardon, ďalší bod na programe rokovania. Výmena názorov s pánom Hrojsmanom, bývalým vicepremiérom a od voľby parlamentu je to predseda Verchovnej rady Ukrajiny, ukrajinského parlamentu. Počas e, svojho obdobia dokázal, že má záujem o e, reformy na Ukrajine a snažil sa presadzovať reformy na Ukrajine. Tieto iniciatívy sú dnes dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, pretože Ukrajina sa musí stať výkladnou skriňou. Tá časť Ukrajiny, ktorá nie je obsadená ruskými silami, sa musí transformovať a musí dostávať finančnú a technickú pomoc od nás. A obe tieto veci e, patria k sebe. A toto je projekt, ktorý musíme, v ktorom musíme pokračovať v ďalších e, týždňoch a mesiacoch. V oktobri na Ukrajine sa už budú konať e, komunálne voľby a tie sa musia stať úspechom, tak aby budovanie demokracie a štát, právneho štátu bolo úspešné. Pán predseda v Štrasburgu v januári sme schválili veľmi jednoznačnú rezolúciu o Ukrajine, podporenú širokou väčšinou v parlamente a v ďalších dňoch sme potvrdzovali toto uznesenie. Odhlasovali sme aj výročnú správu o zahraničnej a bezpečnostnej politike a tam takisto potvrdzujeme tú istú líniu. Podľa nás Ukrajina je obeťou agresie zvonka, porušuje sa medzinárodné právo a princípy teritoriálnej integrity a suverenity národov tu boli porušené a za toto nesie zodpovednosť. E, Rusko nie je iba tichým pozorovateľom, ale stranou konfliktu. A keďže Rusko je stranou konfliktu, tak je spolu zodpovedné aj za to, aby riešilo krízu a za to, aby implementovalo dohodu z Minska. Myslím, že veľká väčšina ľudí v tomto parlamente súhlasí s tým, čo práve hovorím hovorím aj v ich mene. Teraz vám udelím slovo, ďakujem za to, že ste prišli medzi nás a ďakujem za to, že diskutujete s kolegami aj na Ukrajine a takisto aj v rámci našej medziparlamentnej delegácie. Vidím práve predsedu našej delegácie e, s Ukrajinou, pána Plenkoviča, ten ma nahradí aj na stoličke predsedu o chvíľu, pretože dnes večer v Berlíne musím predniesť prejav presne na túto tému, takže onedlho budem musieť odísť. Pán predseda, nech sa páči, máte slovo. Veľmi šanovný pane пане e, veľmi šanovný. Ďakujem. Po prvé, pane голово, ja хочу. Pán predseda výboru, vážení poslanci, vážené poslankyne, chcem vám poďakovať za to, čo ste povedali o Ukrajine. Ďakujem za podporu. Myslím, že je teraz na čase, aby sme veci nazvali správnym a pravým menom. Vaše vyhodnotenie bolo objektívne. My e, ako Ukrajina sme štát, ktorý trpí ruskou okupáciou a my musíme pomenovávať tieto veci. Nie je to iba útok na teritorium Ukrajiny, ale je to takisto útok na európske hodnoty, na hodnoty demokracie a slobody. A toto všetko si vyžaduje príslušnú reakciu od svetového spoločenstva. Pre, pre mňa toto vyjadrenie dnes má osobitný význam, pretože dnes je prvé výročie našej revolúcie a vtedy náš e, parlament bol uznaný ako jediný legitímny e, orgán. Parlament sa potom e, rozhodol, že znovu nastolí poriadok na Ukrajine a vybuduje demokratický štát tak, aby sme sa stali súčasťou Európskeho domova. Demokratická vláda za posledný rok obnovovali krajinu a nová vláda bola zvolená. Teraz máme asociačnú dohodu s Európskou úniou už podpísanú dnes. Ja ako predseda ukrajinského parlamentu spolu e, s pánom Šulcom otvoríme e, zasadnutie e, príslušného výboru a aby sme vlastne označili tento historický okamih. Dnes tu máme dve hlavné výzvy obraňovať de- demokraciu, zač- um, zastaviť agresiu, ochrániť teritoriálnu um, suverenitu a nastaviť mier. Okrem toho potrebujeme efektívnu inštitucionálnu reformu, aby sme postsovietskú republiku premenili na moderný európsky štát. Začnem teda s tou premenou implementovanie reforiem a zároveň e, vedenie vojny, to sa ťažko dá zlúčiť, ale nemáme inú možnosť, pretože nemáme veľa času. Napriek um, tomuto všetkému sme začali systémové reformy, máme reformné stratégie, máme um, agendu rozvoja pre rok 2020, takisto máme aj asociačnú dohodu z EÚ, potom um, koaličnú dohodu pre parlamentnú väčšinu na základe E, toho som začal e, plán legislatívnej podpory pre reformy na roky 2015 až 2017. Budúci týždeň tento plán v Kieve predložím a tento plán e, predložíme aj ďalším zainteresovaným poslancom, prezidentovi a ďalším zúčastneným stranám. Cez legislatívny podporný plán sa parlament stal vlastne motorom systémových reforiem, ktorými môže reagovať na e, medzinárodné aj domáce záväzky Ukrajiny. Parlament e, sa musí stať e, továrňou na reformy, nie iba na schvaľovanie nedokonalých zákonov, ako to bolo predtým. Aké máme prvé výsledky? Vďaka spoločnému úsiliu parlamentu, prezidenta a ukrajinskej vlády sme začali implementovať antikorupčnú legislatívu, z októbra. Takisto sme prijali niekoľko zákonov, ktorými podporujeme aktivity Národného úradu boja proti korupcii. Vieme, že boj proti korupcii je jedna z priorít Ukrajiny. Nie je to tajomstvo. Takisto musíme e, túto korupciu vykoreniť, ktorá e, zúri v našej krajine. Okrem toho musíme vytvoriť e, nestrannú procedúru na výber e, vedúceho tohto úradu. Tento zákon je veľmi dôležitý a parlament ratifikoval e, dohodu o e, štatúte poradnej misie EÚ. Takisto sme prijali zákon o práve na spravodlivý proces a takisto sme prijali zákony na zvýšenie ochrannej kapacity Ukrajiny. Ďalšia dôležitá téma decentralizácia ústavnej reformy. To je veľmi dôležitá časť našej práce na reformách a je to e, prioritnou, je, je to priorita pre Ukrajinu. Musíme vybudovať kvalitný systém štátnej správy na Ukrajine. Už sme prijali rozhodnutia o daňovej decentralizácii a takisto aj o obciach. Okrem toho sa snažíme zlepšiť e, ukrajinskú ústavu. Vytvorili sme komisiu, ktorá bude zastupovať občianskú spoločnosť a expertov a bude upravovať ústavu. Teraz máme konečne šancu zlepšiť e, relevantnú legislatívu a takisto berieme do úvahy návrhy Benátskej komisie. Takisto sme začali ústavnú e, reformu a decentralizačný proces pred minským procesom. Regióny Ukrajiny v dôsledku tohto získajú no, zmenené právomoci, pretože regióny majú e, práva, ale samozrejme v decentralizačnej reforme nebude zakotvené nič, čo by umožňovalo regiónom vlastniť tanky alebo raketové systémy. Ekonomický úspech Ukrajiny bude najefektívnejšia sankcia proti ruskej politike. My sa snažíme získať srdcia ľudí, ale aj ich podporu a ich myšlienky a týka sa to aj ľudí na Kryme a v Donbase. A toto všetko by bolo nemožné bez medzinárodnej pomoci. A preto sa tešíme na efektívne diskusie v Európskom parlamente a na Európskej komisii. Dôsledkom toho bude tretí makrofinančný pomocný program pre Ukrajinu. Teraz sme vystavení ostreľovaniu kanónov. Rusko je agresou ale zároveň je to aj strana budapešťanského memoranda a v rámci tohto memoranda sa Rusko zaviazalo, že už nikdy nebude útočiť na Ukrajinu, ale nedodržalo to. Napriek Minskej dohode Ukrajinčania naďalej umierajú a to vo všetkých častiach Ukrajiny. V Donbase tisíce Ukrajincov zahynulo od začiatku agresie. Zároveň počet e, vnútorných utečencov dosiahol takmer milión. Sme veľmi vďační Európskemu parlamentu, lebo vďaka januárovej iniciatíve Európska komisia spustila ambiciózny plán pre humanitárnu pomoc pre Ukrajinu. Bohužiaľ, Rusko ale nadalej podporuje terorizmus. A to, čo sa stalo v Debalceve, to je dôkazom ruskej taktiky. Kremel sa e, snažil obsadiť mesto predtým, než začalo platiť e, prímerie 15. februára. Teroristi cynicky ignorovali dohodu z Minska a pokračovali v útokoch a e, pálili mesto a útočili na obyvateľov. Minulý týždeň Národná obranná rada Ukrajiny sa rozhodla, že sa odvolá na Bezpečnostnej rade OSN a e, na úrovni EÚ. My si myslíme, že potrebujeme mierovú misiu na Ukrajine, ktorá by fungovala na kontaktnej línii a takisto v oblasti, kde, ktoré teraz nie sú kontrolované Ukrajinou. Táto iniciatíva ale vyvolala okamžitú negatívnu reakciu Ruska a teroristov, ktorí obvinili Kiev z toho, že porušuje Minskú dohodu. Prečo? Podľa mňa Monitorovanie zo strany OBSE by poukázalo na to, čo robí e, ruská armáda a donútilo by to Rusko stiahnuť sa z Ukrajiny. Ruská federácia neustále realizuje manipuláciu a dohoda z Minska z 12. februára je využívaná Ruskom iba ako zamienka na to, aby Rusko zničilo nezávislosť Ukrajiny. No a toto je spoločná výzva pre nás všetkých. Na území Ruskej federácie nelegálne zadržiavajú ruských občanov, ale takisto aj pani Nadiu Savčenko, ktorá e, drží hladovku už 74 dní. Ja ďakujem európskym poslancom za ich aktívnu iniciatívu e, ktorou bojujú za jej prepustenie. Prosím, neprestávajte nám poskytovať túto podporu. Ko, e, drahí priatelia, Keďže teraz hovorím pred Európskym parlamentom, chcem zdôrazniť jasnú pozíciu Ukrajiny. Náš štát nevidí žiadnu alternatívu, iba mierové riešenie. Ale to, ako sa vyrieši táto európska kríza, to závisí najmä od Rúska. Rúsko premrhalo mnohé možnosti dosiahnuť mierové riešenie. Skutočný dialog s Ruskom si vyžaduje rôzne motivačné činnosti. Poprvé, súčasný systém sankcií musí ostať v platnosti. Po druhé, je potrebné nadalej vyviať diplomatický a politický tlak na Kremel. Ja nemám rád slovo tlak, ale musíme ho využívať, aby sme, začali, aby sme zabránili tomuto zabíjaniu. A po tretie, Ukrajina potrebuje rozsiahlu pomoc a konštruktívnu podporu. Potrebujeme takisto e, vyššiu e, obranú schopnosť Ukrajiny, potrebujeme tzv. smart weapons, potrebujeme obranné inteligentné zbranie, aby sme mohli sa chrániť pred rúskou agresiou na našich hraniciach. Iba tak efektívne môžeme pôsobiť proti ruskej agresii. Ja dúfam, že tento prístup podporí Európsky parlament. A takisto chcem poprosiť, aby ste si spomenuli ešte na Krím. Už rok uh, uplynul od nelegálnej anexie Krymu a od začatia prenasledovania krymských Tatárov. Počas marcového zasadnutia Európskeho parlamentu bude prijatá aj príslušná rezolúcia. Žiadam Európsky parlament, aby sa naďalej sústredil na Ukrajinu. Prosíme o rozhodnejšiu a efektívnejšiu pomoc pre Ukrajinu. Vy formujete verejný, verejnú mienku v Európe a takisto máte schopnosť pôsobiť proti rúskej propagande. Pokiaľ ide o summit v Rige v máji, summit Euró- východného partnerstva, Európsky parlament a parlamenty členských štátov povzbudia e, Radu Európskej únie, aby vysielala politické signály, na ktoré čaká ukrajinský ľud. Ja mám na mysli konkrétne najmä bezvízový režim pre krátkodobé cesty ukrajinských občanov. Toto Ukrajina potrebuje, Ukrajinčania si to zaslúžia. My sme vyvolali eh, revolúciu a teraz zasa bojujeme za integráciu do Európskej únie a bojujeme za európske spoločné hodnoty. Ďakujem za pozornosť. Herr Präsident, ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Darlegung. Ďakujem, pán predseda. Máme tu 60 žiadostí o slovo ukončím teraz zoznam rečníkov a chcem poprosiť, aby ste dodržali čas jednotlivých príspevkov 1,5 minúty, keď s tým súhlasíte. Poprosím eh, pána Benkoviča, aby predsedal eh, ďalej zasadnutiu. Thank you. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Ďakujem pánovi predsedovi výboru aj predsedovi Ukrajinského parlamentu, vážení kolegovia, vážení zástupcovia uh, Ukrajinského parlamentu. Vítam vás a ešte predtým, než dám slovo ostatným kolegom, vidím, že som prvý na zozname uh, podľa pána Broka teda môžem viesť ukrajinskú delegáciu. Veľmi ma teší, že po tomto zasadnutí budeme mať e, príležitosť mať inauguračné zasadnutie e, takéhoto výboru medzi Vrchovnou rádou a Európskym parlamentom. A vítam tu aj nášho proťažka. E, máme tu viacero tém, či sú to politické, humanitárne záležitosti týkajúce sa Ukrajiny a zajtra budeme mať ešte otázky ohľadom implementácie e, asociačnej dohody, potom budeme hovoriť aj o energetických témach, takže to bude určite veľmi plodná diskusia. Európsky parlament e, sa veľmi zaujíma o situáciu v Ukrajine, máme tu viaceré uznesenia, viacerí e, chceli priamo pomôcť Ukrajine v náročnej situácie, keď Ukrajina čelí útoku zo strany Ruska a naďalej sa chceme silne angažovať v tejto oblasti oblasti a pomáhať. Aby som nezdržiaval e, e, rovno vás poprosím, aby ste vo vašich otázkach e, aj povedali niečo o ďalšom medzinárodnom zaangažovaní tak, aby súčasne okupované teritória Ukrajiny mohli byť mierovo začlenené do jej územia Ehm, máme tu ehm, napríklad pán Porošenko, pán prezident priniesol nejaké ehm, riešenia a aj vaše názory budú veľmi zaujímavé. A teraz už dávam slovo kolegyni Sandra Kaniente. Ďakujem. Pán Groisman, vítame vás v Európskom parlamente a budem pokračovať eh, už lotyšsky Dámy a páni, 20. februára pred rokom som navštívila Kiev, navštívila som aj Verchovnú radu. A tu sa členovia zišli na historické rozhodnutie, aby zabránili ďalším násilnostiam. A ja som bola e, pri tomto procese prítomná, videla som priamo jednotlivé obete násilia, útokov som presvedčená, že mierové rozhovory môžu byť úspešné len vtedy, ak Ukrajina bude schopná samu seba chrániť. A u Európania, ako aj Spojené štáty, musia Ukrajine pomôcť, aby posilnili svoju obrannú kapacitu. Chcela by som teraz vedieť, ako pokračujete ďalej v rokovaniach ohľadom e, umiestnenia mierových zložiek OSN na území Ukrajiny. Ďakujem. Sandra, ďakujem. A nech sa páči, pána Anna Gomerš. Vítajte, pán Groisman. 21. februára minulý rok som bola súčasťou Euromajdanu a hneď na druhý deň som sa prebrala do reality, keď Janukovič odišiel z krajiny a s kolegami e, sme obdivovali občanov Ukrajiny, ktorí sa správali výborne. Na druhej strane sme videli, že môžu nastať isté problémy, ktoré aj nastali a teraz sa to netýka e, len istého územia, týka sa to nás všetkých, priamo Európy. A celkom to zmenilo pohľad nás samých, na seba. Zistujeme, že sme celkom iní to znamená, sme starou Európou, ktorá rieši e, staré Rusko, alebo sa nachádzame už v novej Európe, e, koordinovanej Európe. Ja som z Portugalska, nie som priamo pri vašich hraniciach, ale napriek tomu máme s vami veľké sympatie, nie len preto, že máme veľkú ukrajinskú komunitu v našej krajine, ale aj preto, že táto otázka sa týka aj nás, nie len vás, ale aj nás a našich stanovisk, našich postojov a preto e, veľmi súhlasím s vami v tom, že akúkoľvek podporu dostanete a mali by ste od ostatných, od ostatných dostať e, podporu zo strany Európy alebo e, zo strany ostatných, ale nič to nezmení na tom, že tu máme agresiu zo strany Ruska, zo strany pána Putina, ktorý sa snaží zabrániť tomu, aby sa Eh, vybudovala demokracia, aby bola konsolidácia v, Európe, v Ukrajine. Pardon. Teda nič to nezmení na tom, že eh, sa pán Putin eh, teraz postavil proti vám a tak aj proti nám. To znamená, čo sa týka vojnových činností, neidentifikovaných vojenských jednotiek, to sa netýka len vás, ale nás všetkých v Európe. Ďakujem, pani Gomeš. A teraz nech sa páči Charles Tenak. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Všetkých vítam v rámci skupiny ECR. A my ako skupina e, žiadame, aby bola okamžite prepustená pani Savčenko, ktorá bola e, uväznená, ktorá bola teda dolapená na ukrajinskej pôde a potom je nelegálne väznená. Už od roku 2002 som čítal vo Wall Street Journale e, článok, ktorý hovoril o tom, ako sa má Európa dlhodobo správať v vzťahu s Ruskom, e, predovšetkým čo sa týka Ukrajiny. E, vtedy sa hovorilo o oranžovej revolúcii, ale ja som si vtedy aj nevedel predstaviť tú reálnu možnosť, že Rusko fyzicky, vojensky napadne Ukrajinu. To mi vtedy ani nenapadlo. Uh, Ehm, avšak stačí, keby sme sa bližšie pozreli na to, čo e, Putin hovoril pred desiatimi rokmi. V podstate nikdy neskrýval svoje ambície, aby rozšíril e, územie Ruska alebo vplyv Ruska. Vždy to takto vnímal um, e, jasne sa vyjadroval aj k rozpadu Sovietskeho zväzu. A tak ja sa pýtam, čo môžeme viac urobiť, pretože ja si myslím, že druhá dohoda z Minska nebude fungovať, že sa snažia len Rusi kúpiť čas a že sa snažia ďalej posunúť za Mariupol alebo uh, si vytvoriť lepší koridor, koridor smerom e, ku Krymu. Um, uh, jednotlivé Eh, orgány sa samozrejme snažia destabilizovať ruskú ekonomiku, ktoré sú za to zodpovedné, ale ja sa pýtam, a čo je ešte potrebné? Máme obranné zložky lepšie vybaviť, alebo sa máme eh, skôr jednotlivé členské štáty venovať eh, tejto oblasti, alebo máme sa snažiť stabilizovať situáciu umiestnením mierových zložiek OSN, alebo ako bojovať aj e, proti teroristickým jednotkám, pretože čo sa týka atentátov v Charkove, tak tam e, je možné, že boli do tohto zapojené aj teroristické jednotky. Možno je potrebné e, pomôcť aj v protiteroristickej oblasti. Myslíte si, že takéto teroristické skupiny by mohli plánovať ďalšie útoky na vašu krajinu? Na záver musím len povedať, nech žije Ukrajina. Ďakujem Čárosovi. Chcem len pripomenúť, že čas rečníkov je ohraničený na minútu 30. Nech sa páči, pán Van Melen, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Úvodom Pán Grojsman, liberáli vás plne podporujú, pretože Ukrajina je jasným príkladom slobodné demokratické voľby, či čo sa týka parlamentu, voľby prezidenta. A E, toto je príklad, ktorému chce Putin zabrániť, pretože e, nechcú červen, e, Európske červené námestie. To znamená, Rusko by bolo oslabené v prípade takýchto demokratických reforiem. To znamená, to je jeho dlhodobá stratégia. Tí susedia, ktorí chcú mať vlastnú vodbu a majú mať vlastnú voľbu, tí majú byť oslabení. E, vidím, že chcete zmeniť Ukrajinu, že parlament za to bojuje, e, presadzujete reformy a to je veľmi potrebné, pretože potrebujete právny štát, hospodárske reformy, reformu armády a potrebujete bojovať proti korupcii a to dokáže len silný parlament, ktorý bol zvolený. Som hrdý na to, že máme silnú delegáciu z nášho parlamentu, ktorá spolupracuje s vašim parlamentom. E, máme tu asociačný výbor obých, oboch parlamentov. A tu máme pána Austrevičiusa, ktorý je e, môjim kolegom z tejto oblasti a záverom môžem len povedať, že vám prajem veľa úspechov, ktoré budete potrebovať. Ďakujem pánovi Van Balanovi a teraz dávam slovo pani Loch Billerovej. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj pánovi predsedovi parlamentu. Na úvod ste povedali, aké zákonné iniciatívy teraz presadzujete a ja by som si vybrala jednu takúto legislatívnu iniciatívu a to je možná ratifikácia eh, rímskych štatútov Medzinárodného súdneho dvora. Eh, v súčasnosti bude veľmi dôležité pre Ukrajinu popracovať na tejto oblasti. Od roku 2003 Eh, viem, že pracujú jednotliví poslanci vášho parlamentu na tejto oblasti a ja by som chcela vedieť, ako to vy vnímate, či teda existuje možnosť intenzívnejšieho ratifikovania týchto dohôd. Veľmi by som sa potešila vašej podpore Máme tu e, akciu parlamentov celosvetovú a vo vašom parlamente v Kieve bude táto skupina organizovať e, rôzne mm, akcie a bola by som rada, keby ste takéto podujatie organizované e, takouto skupinou podporili. Ďakujem pani Lochbiller a teraz pán Schaffhauser. Schaffhauser. pán eh, ambasador. Som veľmi rád, že počujem, že chcete eh, reformovať, že chcete nastojiť právny štát a že chcete zabezpečiť transparentnosť. Ale nerobte si prosím ilúzie. Tie vojnové reči, ktoré o, eh, počujete tu v tomto parlamente, to nie je to, čo hovorí Francúzsko, Nemecko alebo Veľká Británia. A to takisto nie je e, slovo pozorovateľov OBSE. Oni nehovoria o ruskej okupácii. Tento parlament je izolovaný, pretože extrémne analýzuje túto e, situáciu a na toto tlačia niektorí, ktorí chcú vojnu, ale nereprezentujú veľké európske štáty. Tento parlament pracuje proti Európe a proti európskym štátom. A potom, pokiaľ ide o Minsk, ja chcem položiť jednu jedinú otázku vám. Ja som sa vždy domnieval, že Minsk 2 má tú výhodu, že pre, precizuje, že Rusko nespochybňuje hranice súčasnej Ukrajiny, pretože op- opakuje, že milý kolega, prosím, nechajte ma dohovoriť. Ja vás takisto počúvam, keď e, rozprávate o svojej ideológii. Takže e, hovorí, že keď prebehnú komunálne voľby, ktoré ste si schválili, tak potom budete mať opäť plnú suverenitu v rámci svojich hraníc. A ja vám kladiem otázku, ako chcete zrealizovať tie komunálne voľby a autonómny štatút východného regiónu, respektíve východných regiónov aby už potom nebola žiadna dvojznačnosť, čo sa týka role Ruska. Pán Schaffhauser, chcem zdôrazniť, že pán Groisman nie je ambasádor, ale predseda e, parlamentu Verchovnej rady. Len pre vašu e, informáciu. A teraz pán Štetina, Jaromír Štetina. Ďakujem vám ešte raz a teraz pán Štetina má slovo. Predsedajúci. Ďakujem za slovo, pán predseda. Júci. A chcem požiadať francúzského kolegu, aby ma nechal hovoriť. Takže prosím o poriadok e, v sále. Chcel by som poprosiť kolegu francúzského poslanca, aby ma nechal hovoriť. Vážení kolegovia, vážený e, pán e, predseda parlamentu, chcel by som povedať že cítim hlbokú úctu k bojovníkom ATO, či už sú to bojovníci pravidelnej ukrajinskej armády alebo dobrovoľníci. Som presvedčený o tom, že Ukrajina len bráni, svoju, e, bráni nielen svoju samostatnosť e, dnes, ale aj Európu a celkovo euroatlantické hodnoty. A som za to Ukrajine vďačný a obdivujem ju v tomto boji Nedávno som navštívil Donbass a územia oslobodené od strelkovových banditov vo všetkých e, obciach od Artemovska až po Kramatorsk, až po Slaviansk, všade prakticky všetci predstavitelia tvrdili, že by vojna dávno skončila, keby bola uzavretá hranica. Vy ste tu, pán predseda, hovorili o výzvach, aby Európska únia sa začala zaoberať otázkou nasadenia e, policajných síl. A ja si spolu s vami myslím, že slova už nestačia a dovolujem si požiadať Európsku komisiu a najmä e, pani Mogheriniovu, aby sa e, touto otázkou začala vážne zaoberať, lebo slova už e, nestačia a Ukrajina potrebuje činy. Sláva Ukrajine. Hvala kolega Štetina. Ukrajina potrebuje fakty a e, aktívne zapojenie. Ďakujem vám, pán Štetina. Ďakujem, pán predseda. Ja mám otázku na pána predsedu. Eh, keď eh, sa rozpadol Sovietský zväz, Eh, tak eh, Ukrajina eh, vlastne vlastnila v podstate druhý najväčší objem nukleárnych zbraň, zbraní na svete a potom podľa Budapešského dohovoru z 94. sa Ukrajina týchto zbraní zbavila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 vážení e, predstaviteľia Verchovnej rady, aby som chcela povedať to, čo som povedala na začiatku minulého roka počas zasadnutia e, parlamentného zhromaždenia. E, medzi NATO a Verchovnou radou v Kieve. Nemám pochybnosti o tom, že to, čo sa odohráva na Ukrajine, čo sa stalo na Majdane, bolo E, vyjadrenie e, vôle národa, ktorý sa chcel zbaviť e, sovietských obmedzení a chcel sa oslobodiť od tohto vplyvu Ruska. Mladí ľudia dali najavo, ako chcú braniť svoju krajinu. A preto nemám pochybnosti o tom, že Ukrajinci takisto bojovali za vec, ktorá je blízka nám všetkým a drahá nám všetkým v strednej a východnej Európe ale teraz po všetkých e, e, činoch e, Ruskej federácie a separatistov, ale nielen ich, ide o agresiu zo strany Ruskej federácie na územie zvrchovanej krajiny. A to sa týka nás všetkých, pretože to nebezpečenstvo je tu pre nás, hrozí nám všetkým. Takže aké opatrenia E, vo vzťahu k Ukrajine e, prijať, aby si mohla ochrániť svoje územie. Pán predseda, e, v polovice následujúceho mesiaca, budúceho mesiaca pošleme delegáciu Bezpečnostného výboru Európskeho parlamentu do Kieva. Ja predsedám tejto komisie a budeme hodnotiť situáciu na Ukrajine. E, želám vám všetko najlepšie. Kolegyňa a kolegovia, prosím, držte, dodržiavajte e, rečnícky čas. E, pán Petr Sauseličus. Ďakujem, pán predseda. Chcem vyjadriť svoje potešenie na toto historickou návštevou v Bruseli a parlamente. Boli ste našim partnerom v mnohých podujatiach. Európska únia podporovala Ukrajinu v mnohých reformách tak aby sa uberala e, európskou cestou. A teraz e, musíme opäť všetci spoločne postať a e, skutočne vám pomáhať vo všetkom, v čom je to potrebné. Ruská federácia sa snaží prezentovať udalosti na Ukrajine, najmä na jej východe, ako občianskú vojnu. To znamená, že ten boj prebieha pre iné dôvody. Ja viem, že ukrajinská spoločnosť je e, stabilná, že môžete po rusky hovoriť aj v Kieve a že si toho nikto nevšimne, každý na to, nikto na to nereaguje. E, takže pokiaľ ide o e, stav ukrajinskej spoločnosti a najmä postavenie národnostných menšín. Aký je vzťah napríklad, alebo aké sú rozdiely, rozdiely medzi ruskou E, židovskou, tatarskou menšinou, pretože niekedy e, e, práve občianská, tá predstava tej občianskej vojny vyvoláva aj možnosť obetí alebo škôd na tomto poli. Pani Rebeka Harms, ďakujem pán Krojsman. Som veľmi rada, že poprvýkrát dnes hovoríte v Európskom parlamente. Ja som rada, že som prítomná. Mám dve otázky. Počas víkendu, krátko pred víkendom, som bola v Artiumovsku a v Slaviansku osobne a pozorovala som, ako ukrajinskí vojaci um, riešia vlastne prímerie. Váš minister zahraničia včera odišiel do New Yorku, aby pred OSN požiadal o nasadenie modrých heliem E, môžete nám povedať, čo si o tom myslí Ukrajina, ako sa o tom diskutuje u vás a prečo vôbec k tomuto návrhu došlo? Môžete povedať kolegom, ako e, je to s misiou OBSE, ako doteraz pracovala a prečo e, v minulých týždňoch nebola schopná vlastne monitorovať, čo sa robilo pozdrž, pozdĺž demarkačnej línie. Moja tretia otázka sa týka humanitnej situácie. Európska únia je vždy e, zhrozená, keď prídu z Ruska biele konvoje do Ukrajiny a um, ja by som vás chcela požiadať, aby ste precízne popísali humanitárne problémy a v ktorých oblastiach Európska únia môže zvýšiť svoje úsilie. Ďakujem. Uh, now I give the floor to our rapporteur on Ukraine, Mr. Uh, pán Sarius Volsky, náš spravodajca pre uh, Ukrajinu, prosím, snažte sa o stručnosť, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. E, pán predseda parlamentu, Európsky parlament, čo skoro, parlament čo skoro schváli e, e, pomoc vo výške 1,8 miliardy eur a to v zrýchlenom konaní na pomoc Ukrajine bez pozmenujúcich návrhov tak aby parlament aj e, Európa prispela k reformnému programu. Keď e, e, sa rozbehne tento systém makroekonomickej pomoci, tak no to samozrejme bude pre Ukrajinu veľmi dôležité a finančnej stabilite krajiny e, hrozí e, najmä nevyrovnaná e, platobná bilancia. Ocitla sa vo veľmi zlej finančnej situácii v dôsledku zlej správy, nedostatku reforiem a veľkých finančných strát v dôsledku vojny ruskej invázie a okupácie. Ukrajina potrebuje i hneď podporu, včasnú podporu a musí e, zároveň sa snažiť reformovať štátnu správu a hospodárstvo a treba zdôrazniť, že je to poprvýkrát, čo európska krajina stojí e, v Európe pred takýmito e, výzvami zároveň. Ukrajina čelí destabilizujúcej finančnej a hospodárskej kríze, ktorá je čiastočne dôsledkom toho, že až 20 je hospodárstva eh, v podstate eh, si uzurpoval agresor agresora, samozrejme v dôsledku vojny proti jej vlastnej nezávislosti. Medzinárodné spoločenstvo by eh, Putinovi a Rusku dalo najkrajší darček v tom, kedy umožnilo bankrot Ukrajiny. Ďakujem. Ďakujem, Jacek. A teraz ešte posledných 5 kolegov. E, môže ešte prehovoriť, aby, a skutočne e, prosím o maximálnu stručnosť jednu minútu, pretože pán predseda parlamentu má o štvrté e, stretnutie s predsedom Európskeho parlamentu, pánom Šulcom. Ďakujem, pán predseda. Hovorí pán Balčitis. My sme si vypočuli niekoľko myšlienok, ktoré sa týkajú toho, že Európsky parlament je vzdialený realite. Ja pre, tu zastupujem E, Litvu, sú tu e, ostatní kolegovia z ostatných pobalských e, štátov a všetci vieme, čo sovietská okupácia znamenala, čo, ako bolo ťažké potom rozvinúť hospodárstvo. Je veľmi dôležité podporiť Ukrajinu, ale tá realita, ktorej dnes Ukrajina čelí, je niečo, čo sme si pred pár rokmi nevedeli predstaviť korupcia e, bujnie a je to e, dôsledok desaťročí e, veľmi, veľmi negatívneho dedičstva. Takže to, čo chceme teraz ponúknuť Ukrajine, je pomerne symbolické, nedostatočné. Ja by som sa chcel spýtať pána predsedu parlamentu, ako dlho môže Ukrajina e, prežiť s takýmto skôr symbolickým, e, s takouto skôr symbolickou pomocou od e, západu. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade chcem podporiť pána Porošenka, ktorý chce, aby na Ukrajinu prišli medzinárodné mierové zbory. Ja už eh, som to povedal niekoľkokrát, my na to musíme zareagovať pozitívne. Európsky parlament by túto iniciatívu mal čo naskôr podporiť. To je naša rola, to je naša úloha a eh, je to aj v rámci našich právomocí. Otázka stojí takto. Aká bola odpoveď na eh, túto iniciatívu e, prezidenta Ukrajiny medzi vládami a e, aj v e, ukrajinskej spoločnosti a aj zo strany parlamentov ostatných krajín. A ďalšia otázka. Odesa a západná časť Ukrajiny po brežie Čierneho mora. Situácia tam je bezpečná. Pýtam sa, či sú tieto oblasti bezpečné alebo či aj tam sú nejaké hrozby. A v nadväznosti na predrečníkov ešte e, chcem sa zmieniť o krymských Tatároch. Tatároch e, Ukrajinci e, podporujú ich práva aj napriek teda prebiehajúcej okupácii. Ďakujem, hovorí pán predseda. Ďakujem vám vy ste povedali, že decentralizácia e, Ukrajiny povedie k úspechu a opak by viedol ku kolapsu. My sme pri e, rozhovoroch minulý e, týždeň uzavreli dohodu v do 30 dní Donbass a Lugansk dostane právo na samozprávu a tento dočasný dekret o takejto samozpráve E, je e, podľa vás e, predpokladom pre vyhlásenie, následné vyhlásenie ďaleko siahlej autonómie a vyhlásenie referenda. To je prvá otázka. Druhá otázka týkajúca sa budúcich volieb, ktoré sú naplánované na 2015. Očakávate možnosť bojkotu týchto všeobecných volieb alebo neuznania ich výsledkov v oblasti Donbasu a Luganska? E, kde by sa teda konali e, konkurenčné voľby. Ďakujem, pán Papadakis. E, pán Krojsman, pán Brok povedal, že vaša krajina by sa stala mať, by sa mala stať príkladom, výkladnou skriňou. Avšak komunistická frakcia na Ukrajine bola provokatívne rozpustená a prefektúrny súd v Kieve bol zrušený, zavretý, pretože tam boli využívané počítače a viacerí sudcovia pochybili a my teraz hovoríme, že Európska únia je pokritecká a zasadzuje sa za demokratické práva, ale e, v skutočnosti podporuje iba monopoly a imperialistické snahy a preto vlastne EÚ e uzavrela asociačnú dohodu s Ukrajinou. Ako hodnotíte teda tú komunistickú stranu a zrušenie komunistickej skupiny v parlamente a Takisto to konanie, celé súdne konanie proti komunistickej strane, ako to hodnotíte? Dobrý deň, ja sa považujem za priateľa Ukrajiny a som takisto členom skupiny priateľov Ukrajiny, ale priatelia musia svoj názor e, vyjadriť aj otvorene a nie iba sa usmievať. Ja kladiem niekoľko otázok e, v čase, kedy je Ukrajina ohrozená, e, máme tu inváziu na Kríme a takisto separatistické hnutie a v tomto čase iba polovica Ukrajincov sa zúčastnila na voľbách a zvyšok ostal doma. Mám vyhlásenie ministra obrany Ukrajiny a ten hovorí, iba 20 vojakov, ktorí um, môžu byť povolaní, chcú ísť uh, bojovať v čase vojny. Druhá otázka. V 91. získala Ukrajina nezávislosť. Ako je možné, že je potrebné využívať súkromné milície, ktoré platia oligarchovia ako Lintov. To sú vlastne e, prakticky gengy. Ako je možné, že ich potrebujete? A tretia otázka, kladiem ju ako demokrat. Podniky a politici a hospodárski oligarchovia, to sú vlastne zároveň aj politickí vodcovia ako Porošenko, Abramov a podobne. A aj na druhej strane sú, podobní, sú podobné osoby. Ako je možné, že chcete bojovať proti korupcii, keď vaše hospodárstvo je zakotvené v politike? Nech sa páči, teraz máte slovo, pán eh, Krojsman. Máte 5-6 minút, môžete reagovať. Ďakujem, kolegyne, kolegovia. Pán predseda, predsedajúci výboru, chcem sa poďakovať za takúto otvorenú diskusiu, za otvorené otázky a za, te, za tieto pozície, ktorými nás podporujete. Ja začnem tým faktom, že Teraz čelíme bezprecedentnej agresii, nie iba vojenskej, ale aj ekonomickej, informačnej a energetickej agresii. A bohužiaľ, toto vlastne ničí všetko, čo dosiahla Ukrajina. Nie je tajomstvom, že špeciálne jednotky operujú na Ukrajine ktoré boli vyzbrojené a pripravené Ruskou federáciou, majú najmodernejšie zbranie. A na Ukrajine nebol žiaden vnútorný konflikt, nebol dôvod zasiahnuť. Hovorili ste o federalizácii, prečo by sme mali e, rozdeliť krajinu. Hovorili ste o autonómnom regióne. Možno si spomínate, že Krím bol autonómnou Ukrajinskou republikou. A toto všetko neviedlo e, k zastaveniu agresora, tento argument. Takže toto je typický príklad, že niekto niečo chce a presadzuje si to. A my by sme mali dodržiava demokratické hodnoty teritoriálnej integrity. Predsedajúci výboru na začiatku vyhodnotil situáciu a povedal, že musíme pomenovať veci pravým menom a potom môžeme konať podľa situácie na Ukrajine. My sme otvorení, my chceme mier a chcem takisto zúrazniť, že my sme pripravení na mierové riešenie. My nechceme vojnu. My sme na nikoho nezautočili, a nezautočíme ani v budúcnosti. My chceme, aby Ukrajina bola suverenným štátom. Nechceme, aby naši občania umierali, aby civilné obyvateľstvo alebo vojaci umierali. Ehm, agresor ale nechce iba Ukrajinu, chce e, získať všetky európske štáty. A tento agresor e, vám chce povedať, že Vaše presvedčenie neznamená nič. Chce vám dokázať, že platí právo silnejšieho. A tento agresor Putin bude zastavený. Otázkou je ale kedy. Pokiaľ ide o našu reakciu, prezident hovoril o mierovej misii. My by sme takúto misiu chceli, lebo to nám umožní zastaviť agresiu. A my by sme túto misiu chceli mať na frontovej línii a takisto na hranici. Potrebujeme prítomnosť tejto misie. Samozrejme, že platia sankcie, ale toto nie sú sankcie nátlaku, toto je naša reakcia na agresiu. Možno ja, ja som ja som tá osoba, ktorá si najmenej žela tlak, ale my nemáme žiadnu inú možnosť. My musíme jednoducho vyvíjať tento tlak. A ďalšia dôležitá vec, obranná schopnosť Ruska. Len ak dostaneme kvalitné obranné zbranie, budeme schopní zastaviť nepriateľa. Nepriateľ, nepriateľa, ktorý vstúpil na ukrajinské územie a je e, ochotný ísť ďalej a preto my potrebujeme podporu našej obrannej kapacity. Pokiaľ ide o rímsky štatút, my sme začali teraz ústavnú reformu. Vnútorné reformy. Áno, ja súhlasím, ja ako predseda parlamentu a moji kolegovia, my sme boli zvolení do parlamentu s jediným cieľom, aby sme zmenili postsovietskú Ukrajinu na skutočnú európsku krajinu. My musíme zabezpečiť dodržiavanie práv, transparentné voľby, boj proti korupcii, e, reformu justície. Toto je teraz e, výzva pre nás. Musíme decentralizovať e, našu štruktúru moci. Toto musíme všetko zrealizovať, ale potrebujeme na to čas. Ale zároveň máme málo času v súčasnosti. Pokiaľ ide o ten ústavný proces, my budeme na všetkých týchto témach pracovať. No a teraz, pokiaľ ide o mierový mierový plán, ten obsahuje zastavenie palby, stiahnutie ťažkých zbraní, stiahnutie vojakov, takisto oslobodenie všetkých osôb, vrátanie pani Savčenko, ktorí sú v ruských väzeniach. Ďalej Um, komunálne voľby. V roku 2010 v komunálnych uh, voľbách v Donecku a Luhansku bola zvolená vláda legálne, ale tá musela odísť. A tá fraška, nazývaná referendum, bola zrealizovaná za pomoci zbraní. Ja viem, že toto nie je úplne v súlade so želaniami ľudí, ktorí tam žijú a trpia, oni v podstate žijú proti svojej vôli na tomto území, ale našim cieľom je bojovať proti nepriateľovi a bojovať za európske e, hodnoty a urobiť všetko preto, aby naša krajina mala mier, nie iba na papieri. Potrebujeme skutočný mier so zárukami, nie niečo, čo ide proti suverenite moderného štátu. Pokiaľ ide o národné, národnostné menšiny, eh, ja môžem povedať, že a môžem potvrdiť, že Ukrajina bojuje za menšinové práva. My nemáme problém ani s Ukrajinčinou, ani s ruštinou. Eh, Ukrajina je veľmi tolerantným štátom, ale napríklad bojovníci z Čečenska naozaj nie sú Ukrajinci, sú to nepriatelia. Chcem na záver ešte poďakovať za podporu pre Ukrajinu, za pozornosť, ktorú nám venujete a za tie principiálne pozície, ktoré tu zahajujete, ehm, obhajujete dnes. A chcem, aby e, sme podporovali Ukrajinu, nech žije demokratická a európska Ukrajina. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda Grojsman. Vy e, ste sa vyjadrili k väčšine tých dôležitých tém. E, všetci sme radi, že sme mali túto príležitosť e, sa s vami porozprávať a teraz musíte ísť za pánom Šulcom, za predsedom parlamentu. Uvidíme sa opäť na zasadnutí asociačného ukrajinského výboru. One, one, one second. Я хочу сказати на рахунок партії. Ešte jedna vec, pokiaľ ide o tú stranu. My musíme budovať demokratický systém s otvorenosťou a dôverou. Musí pokryť všetky strany. Toto je prvýkrát, kedy komunistická strana nebola zvolená do parlamentu a to hovorí niečo o európskej voľbe našich voličov. Ďakujem za pozornosť. Rebecca. Let us continue with the agenda. The item 17. Môžeme pokračovať. Bod 17. Makrofinančná pomoc pre Ukrajinu. Bod 17 na programe rokovania. Poprosím o ticho. Kolegyňa a kolegovia, ktorí chcú odísť z miestnosti, poprosím, aby tak urobili tichosti, pretože máme e, plný program rokovania. Preskúmanie stanoviska pre výbor INTA, téma makrofinančná pomoc Ukrajine. Autorom je pán Sariuš Volsky. Ukrajina, ako vieme, potrebuje ešte stále našu pomoc, aby mohla riešiť závažnú finančnú a ekonomickú krízu. Musí riešiť takisto obrovský nedostatok zahraničných investícií a preto komisia e, navrhuje ďalší balík makrofinančnej pomoci 1,8 miliardy eur. E, prvá pôžička bola 1,6 miliardy eur v roku 2014. A posledná tranža minuloročnej požičky bude e, vyplatená v marci. Lotyšské predsedníctvo informovalo výbor INTA, že e, situácia na Ukrajine je naliehavá a preto Rada urýchlenia bez pozmeňovacích návrhov prijala e, dokument a podobne to vlastne bude v Európskom parlamente. Teraz dám ale slovo pánovi Sariušovi Volskému, aby ešte raz vysvetlil tú procedúru. Ja navrhujem, aby výbor AFEKT e, podporil jednoznačne tento urychlený postup, pretože Ukrajina má teraz naliehavé potreby a preto zrýchlené konanie bez pozmeňujúcich návrhov je potvrdenie nášho záväzku pomáhať Ukrajine. Je to o tom, aby sme podporili reformy. Teraz v situácii, kedy je finančná situácia Ukrajiny napätá dôvodom nie je iba zlé hospodárenie v minulosti, ale aj súčasná vojna na Ukrajine. A toto je naozaj bezprecedentná situácia v Európe. Je to uh, štát v stave vojny, ktorý zároveň musí realizovať veľmi závažné reformy a to veľmi rýchlo. A preto navrhujem nášmu výboru, aby sme schválili toto zrýchlené konanie, toto rozhodnutie poskytnúť makrofinančnú pomoc Ukrajine. Okrem toho v mojom stanovisku zdôrazňujem, že táto pomoc je naozaj nutne potrebná a preto Európska únia by mala skúmať aj iné možnosti, nefinančné možnosti pomoci, aby sa zlepšila finančná situácia Ukrajiny. Medzi inými vecami by EÚ mohla uľahčovať všetkými možnými spôsobmi návrat aktív do Ukrajiny. Tých aktív, tých majetkov, e, ktoré boli nelegálne zadržiavané Janukovičom a podobnými osobami a tieto aktíva sú teraz mrazené v európskych bankách. Ak Ukrajina získa späť e, tieto aktíva, ktoré boli e, nelegálne e, studzené predchádzajúcou vládou, tak tieto aktíva by sa nemali dostať do Ruska, nemali by byť odvrátené do iných kanálov, ale mali by byť využité ukrajinským štátom. EÚ musí takisto podporovať ďalší ukrajinský boj proti endemickej korupcii. To zasa by zvýšilo daňové príjmy štátu. Európska únia môže pomôcť stabilizovať finančne Ukrajinu aj e, tak, že zriadi spoločný vyšetrovací orgán, ktorý bude monitorovať finančnú pomoc pre Ukrajinu. Takto by sme zabezpečili, že európske peniaze sa vynaložia efektívne, ale takisto by to bolo vlastne budovanie inštitucionálnych kapacít na Ukrajine. Pomohlo by to e, napríklad tak, že by prišli do Ukrajiny e, experti z Európy na boj proti korupcii, robili by sa audity a tak ďalej. EÚ by mala takisto sa súčasť sústrediť na najzraniteľnejšie časti Ukrajiny a e, sektory hospodárstva ako energetika, životné prostredie, daňová administratíva, a tak ďalej. A tým by Európska únia takisto maximalizovala svoju pomoc, finančnú pomoc pre Ukrajinu. A na záver poviem, že Ukrajina je vlastne priateľom v núdzi a chceme, aby Európska únia teraz prišla Ukrajine na pomoc ako priateľovi v núdzi. Ďakujem, Jacek. Viacerí kolegovia z Verchovnej rady boli ešte prítomní, keď si predstavil svoju pozíciu, to je veľmi dobre. Nevidím, že by sa niekto hlásil o slovo. Takže myslím, že poslanci pochopili, že toto je urychlené, zrýchlené konanie bez pozmeňovacích návrhov a myslím, že je to vyjadrením toho, že všetci podporujeme túto novú tranžu makrofinančnej pomoci pre Ukrajinu. Ešte stručná pripomienka zo strany komisie. Pán Jörn Grise, nech sa páči v mene komisie. Yes, thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Komisia víta vami vyjadrenú podporu, tak ako aj vo výbore Inta bola podpora vyjadrená včera a dnes môžem len zdôrazniť, že je to e, súbor, ktorý musíme prijať rýchlo, keďže Ukrajina e, nemá dobrú bilanciu platieb, na, ktorá je spôsobená krízou, čiže táto makrofinančná pomoc alebo táto ďalšia tranža e, je dôležitá a bude slúžiť na to, aby e, zjednodušila túto náročnú situáciu. E, je to súčasťou medzinárodného balíka pre Ukrajinu. IMF sa takisto pripravuje pomôcť, vytvára 40 miliardový balíček, teda v dolároch, ktorý mhm. má byť e, príspevkom, to má byť teda bilaterálnym príspevkom zo strany IMF, tak ako podporujeme aj my Ukrajinu v rámci Európskej únie. A okrem toho e, sa bude aj súkromný sektor e, podielať na takejto podpore. Takže veriteľia Ukrajiny teraz budú diskutovať s Ukrajinou, aby splatnosť dlhov bola predlžená a aby niektoré záväzky boli posunuté. To znamená, súkromný sektor, súkromní veriteľia takisto prispejú EÚ k financovaniu Ukrajiny v tejto náročnej dobe. E, takže budem hovoriť len o tomto. Záverom e, naozaj ďakujeme za vašu podporu a to je naozaj všetko, čo môžeme urobiť, aby sme e, prispeli takto k rýchlemu legislatívnemu prijatiu tejto pomoci. Ďakujem pánovi Grísemu z komisie a chcem kolegov upozorniť, Formálne máme 26. februára lehotu na podávanie pozmeňujúcich návrhov, aj keď vieme, že e, tak nebudeme robiť. Ďalší bod 18. A podposím, poprosím pána Pašku, aby ďalej predsedal tomuto výboru. We move directly to the next item, which is... Uh... Takže pán Pašku. A ideme ďalej. Systém únie na certifikáciu náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci zodpovedných dovozcov, cinu, tantálu, wolframu a ich rúd a tak ďalej. A tu máme spravodajcu pána Butikofera a dávam vám týmto slovo. Ďakujem, pán predseda. A máme tu prvú výmenu názorov. Chcem poďakovať všetkým kolegom, ktorí vo veľkej miere prispeli pozmenujúcimi návrhmi tieňových spravodajcov, teraz pozývam na zasadnutie 26. februára, kde sa stretneme všetci tieňoví spravodajcovia e, spolu so mnou. A potom tu máme procedurálne takú možnosť. Mali by sme v AFETE hlasovať o návrhu stanoviska 9. marca, ale keďže INTA posunula svoje hlasovanie na 13. 14. apríla. Mohli by sme si nechať viac času a mohli by sme takto nájsť viacero kompromisov, ak teda bude ochota zo všetkých strán. Samozrejme, e, toto musí rozhodnúť byro, ale môžeme sa na to pozrieť ešte raz, namiesto toho, aby sme hlasovali už priamo o návrhu 9. marca. A teraz mi dovolte prejsť k samotnému stanovisku. Tak ako väčšina z vás pravdepodobne predpokladá, eh, je to kontroverzná otázka. A to jasne, na to jasne poukazuje množstvo pozmenujúcich návrhov. mnohé pozmeňujúce návrhy upresňujú to znenie oveľa viac, ako ja som to predpokladal a sú také predpisujúcejšie, než bol návrh stanoviska, než chcelo samotné stanovisko vôbec odporúčať. V podstate o čo mi išlo? Ja som chcel e, vlastne načrtnúť e, celý ten proces, kde sa uh, odvíjam od e, istej legislatívy, ktorá je základom našej práce v parlamente pri príprave tohto stanoviska. Ja som sa teda nesústredil len na samotných dovodcov, ale snažil som sa upresniť povinné vykazovanie zo strany jednotlivých dodávateľov, snažil som sa obmedziť rozsah pôsobnosti e, navrhovanej legislatívy. To znamená tak, aby to bolo v súlade s prístupom Dart Franka. E, tento výbor samozrejme sa bude musieť sám rozhodnúť, ako chce pokračovať Ja mám ale pocit, že častokrát hovoríme o e, spolupráci v oblasti regulácie. E, v transatlantickom koncepte by bolo dobré, aby sme si konečne zharmonizovali postupy e, tu u nás na vlastnej pôde. K tomuto sa vyjadrovali viaceré lobistické skupiny, ktoré ma oslovili a jasne argumentovali, že chcú mať e, veľmi slabú reguláciu na úrovni EÚ, oveľa slabšiu než Dot franková legislatíva. To znamená, taká možnosť, ako vlastne podkopať pôsobnosť legislatívy Dot frank e, na transatlantickej pôde. A Viacerí kolegovia sa k tomuto vyjadria určite a tí zase chceli vyššiu úroveň e, úpravy. Prísnejšiu úpravu, než tomu tak robí legislatíva Dodd-Frank. E, zároveň by som rád spomenul, že e, víťaz Sacharovej ceny, doktor Mukwege, sa vyjadril v tej oblasti, e, v, v, v tom zmysle, že by sme mali mať povinnú legislatívu, e, ktorá je podobná legislatíve do frank e, To znamená, máme tu isté základné body, o ktorých sa budeme musieť rozhodnúť, už som o tom hovoril, to znamená, či budeme mať nejaké povinné alebo dobrovoľné postupy, prístupy. Uh, Eh, je tu navrhované jedno stanovisko od kolegov ľudovcov. To znamená, aby sme v podstate skombinovali tieto prístupy, eh, eh, povinný prístup v určitých oblastiach, ktoré, ktorý by bol doplnený dobrovoľným prístupom. Potom, čo sa týka geografickej pôsobnosti, tu musím povedať, že je pozitívny signál, ktorý sme dostali že by sme nemali obmedziť e, geografický rozsah príliš, že by to malo byť teda široké. A potom tu je otázka týkajúca sa spomenutia spoločnosti, to znamená, či sa máme venovať len e, dovozcom alebo celkovo spoločnostiam, ktoré spravujú e, viaceré oblasti. A ja už som povedal, E, e, budeme sa venovať teda tým štyrom e, nerastným surovinám, ktoré tu spomíname aj v názve. Rád si vypočujem kolegov a som ochotný hľadať v najväčšej možnej miere kompromisy. Pánovi Butikoferovi ďakujem a teraz poprosíme ďalšieho kolegu, aby pána Adaktusona, aby sa vyjadril k tomuto, kto je tieňovým spravodajcom. A pán predseda, ďakujem. Dovolte mi poďakovať pánovi Butikoferovi za prácu, ktorú vykonal na tomto spise. Musím povedať, že e, výbor súhlasí s tým, aby sme sa pozreli na dôvody konfliktov, e, prečo sú tu teda konflikty v týchto oblastiach, odkiaľ pochádzajú tieto nerastné suroviny, ktoré sú často importované do najbohatších krajín a častokrát sú dovážené práve z tých najchudobnejších krajín tieto nerastné suroviny. Na toto sa budeme musieť pozrieť. Častokrát prúdia tieto nerastné suroviny do e, sofistikovaných technológií. Európa, Spojené štáty sú teda veľmi zodpovedné e, musia obchodovať eticky s minerálmi a s, um, uh, veľmi eticky obchodovať s produktami, ktoré obsahujú tieto minerály. To znamená, musí tu byť uh, transparentnosť, vystopovateľnosť tak, aby sa zabezpečilo, že spoločnosti férovo získavajú takéto e, nerastné suroviny. E, dopady týchto nových pravidiel obchodovania s minerálmi e, by nemalo spôsobovať tak to, že e, zabránime celkom obchodovaniu e, s týmito surovinami. To by bolo len na úkor e, týchto ľudí, ktorí žijú v konfliktných oblastiach. To znamená, musíme zabezpečiť, aby neboli ťažené suroviny nelegálne, aby sme znížili ovládanie ťažby ozbrojenými skupinami Musíme teda podporovať e, legálnu ťažbu, e, zabezpečiť podmienky, dobre napríklad aj mzdové podmienky pre jednotlivých zamestnancov. To znamená, aby boli jednotliví ľudia spoločnosťami riadne odmeňovaní. A e, tu v parlamente mhm. môžeme e, presadiť e, legislatívu, ktorá zároveň zabezpečí transparentnosť pre európske spoločnosti ako aj spotrebiteľov a zároveň e, bude stimulovať etický obchod, ktorý bude na prospech miestnych obyvateľov. Takto zabezpečíme, aby sa odstránili konfliktné oblasti a aby sa tu vytvorili fungujúce štruktúry ako e, stieňový spravodajca som e, teda predložil pozmenujúce návrhy práve v týchto oblastiach. Tu je dôležité, aby spolupracovala Európska únia, aj OSN, aj OECD, tak, aby sme e, pokryli túto oblasť na globálnej úrovni a aby sme aspoň 80 jednotlivých nerastných surovín takto ošetrili. E, tu je veľmi dôležité, aby e, sme nenarušili e, celý, celé obchodovanie, celý reťazec obchodovania s nejasnými suroveniami z Demokratickej republiky Kongo a z oblasti veľkých jazier v Afrike. Um, Zároveň si musíme uvedomiť, že nesmieme znevýhodňovať e, európske spoločnosti, pretože by sme mohli len znevýhodniť spoločnosti bez toho, aby sme zlepšili situáciu na trhu. E, čo sa týka dobrovoľného e, systému samocertifikácie, toto musí byť povinné pre dovozcov minerálov a kovov, ktoré sú pokryté rozsahom nariadenia a pokiaľ teda tieto látky pochádzajú z spomínaných oblastí v Afrike ako Demokratická republika Kongo. Ehm, my sme teda začali pracovať práve e, na základe legislatívy Dodd-Frank. Chceli sme e, odstrániť z rozsahu legislatívy tie minerály, ktoré nepochádzajú z konfliktných oblastí. E, to znamená aby to bolo ľahko vystopovateľné pre jednotlivé súčasti reťazca, to znamená, ak e, kupujete e, napríklad nejaké minerálne látky z Demokratickej republiky Kongo, aby vám bolo jasné, že e, nepodporujete ďalej konflikt. Yes. Para mí la guerra no es simplemente una... Nech sa páči. Naozaj vojna nie je len v televízii, deje sa naozaj v reále a ja e, som toho bol priamo svetkom, čo sa deje priamo na mieste e, a čo spôsobuje financovanie konfliktov. Takže som predložil viaceré pozmeňujúce návrhy e, obchodovanie s minerálmi je častokrát zdrojom financovania teroristických skupín alebo polovojenských skupín v tejto oblasti Afriky spoločnosti, ktoré obchodujú s takýmito materiálmi, musia uplatňovať samoreguláciu. A je dôležité, aby bola prísna táto regulácia, e, tak aby sme zabránili týmto tragédiám, ktoré prebiehajú v afrických oblastiach ehm, e, častokrát z toho teda profitujú spoločnosti z týchto konfliktných oblastí a my nesmieme byť pokriteckí a e, hovoriť len o tom, e, že máme voľný obchod a preto nebudeme e, brať ohľad na to, odkiaľ pochádzajú tieto materiály. A zároveň sa musíme pozrieť aj na konečný, konečné produkty, ktoré sú častokrát produkované v jednotlivých krajinách, predovšetkým v Číne. A tu musíme zabezpečiť, že akýkoľvek produkt, ktorý je vyrobený mimo EÚ a mimo kontrol EÚ, ktoré sa týkajú výroby, aby teda bolo zabezpečené, že tieto e, produkty majú e, tzv. certifikát čistoty. To znamená, aby sme nefinancovali e, masakre, konflikty, bojové konflikty. E, pretože častokrát e, môžu byť tieto minerály získané podvodným spôsobom. A preto sa budeme musieť pozrieť e, ešte bližšie na politiku samoregulácie. Je to ale naozaj ako keby sme sa snažili zakrývať si oči pred touto oblasťou. To znamená, keď hovoríme o samoregulácii, častokrát len poskytujeme um, práve priestor pre tých, ktorí sú podliesť tú prísnu legislatívu Dodd-Frank. E, toto si musíme uvedomiť a uvedomiť si, že samoregulácia je častokrát len krokom k podvodným konaniam. Eh, je to ako keby sme eh, sa o to nezaujímali a v podstate povedali len nech boje pokračujú ďalej, hlavne, že obchod funguje. Much, Chairman, and, uh, yes. Uh, Ďakujem vám. Ja by som pánu Brkovi, eh, hovorí pán Tenok, chcel podblahoželať k tejto práci na takej zložitej a kontroverznej a aj citlivej téme, ja som s veľkým záujmom počas rokov e, sledoval úspech e, e, procesu Kimberley v západnej Afrike a bola to pre mňa istým spôsobom inšpirácia, aby sa ten proces rozšíril aj na iné konfliktné horniny, lebo je nepochybné, že práve najväčšie hrôzy v niektorých častiach Afriky sa financujú z predaja, z ťažby a predaja e, takýchto, e, takýchto nerastných e, súrovín, ako je meď, titán, a Wolfram a podobne. Takže toto je dôležitá práca tohto výboru a parlamentu. Otázka je teda, či by to malo byť tá, tá E, ten systém samocertifikácie mal byť sam, e, voliteľný alebo povinný. E, mohlo by sa to ubrať práve takouto reštriktívnejšou cestou vlastne ktorá by vedla k záväznosti, ale ja by som sa skôr prihováral za to, aby to bolo menej preskriptívne, aby sa k tomu priemyselné odvetvia mohli postaviť na základe dobrovoľnosti, pretože e, mnohé iné časti sveta, Čína a iné e, právne systémy sa k tomu stavajú rôzne a bude to vyžadovať aj e, globálnu koordináciu, tak ako sa to vlastne odohráva medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi, kde sa ťažia kovy a nerastné suroviny. Takže ten koncept povinného povinnej samocertifikácie by určite vyžadoval veľkú politickú podporu, ale je to niečo, čo treba skutočne priebežne sledovať a samozrejme e, v prípade, že e, sa nebude dariť e, bojovať proti podvodom v tejto oblasti a podobne, tak to bude treba časom prehodnotiť a E, do istej miery je to samozrejme aj otázka rokovaní TTIP e, a zosúladenia e, legislatívy Spojených štátov a Európskej únie vo vzťahu k tretím krajinám, kde sa ťažia nerostné suroviny. Ale teraz teda musím povedať, že väčšinu z pozmeňujúcich návrhov pána Butikova ne podporujeme. Pán Šulc je tieňový e, spravodajca, ktorý prehovorí a potom chcem požiadať kolegyňa a kolegov, aby boli skutočne veľmi, veľmi struční, aby sme dodržali časový limit, pretože my už sme vlastne mali končiť 4.30, e, takže vlastne už sme to natiahli o 10 minút. Takmer. Pán Šolc, prosím. Thank you, Mr. Chair. Ďakujem, pán predseda. Ja sa musím ospravedlniť, lebo som bol na inom zasadnutí Medzinárodného výboru pre obchod a TTIP, takže som teraz dobehol. Ja chcem spravodajcovi poďakovať za e, vykonanú prácu. Ja som sa stretol, aj na, e, bo, ja zúčastnil aj na bilaterálnych stretnutiach, e, ktoré sa toho týkajú. Toto je jeden z najdôležitejších spisov, ktorým sa zaoberá aj INTA spoločne sa fetom a samozrejme už e, zomralo veľa ľudí, bojovalo sa veľa e, vojen a veľa detí e, trpelo otrockou prácou práve preto, že sa tieto otázky nebrali vážne v parlamente ani v rozhodovacom procese OECD a 43 členských štátov OECD sa dohodlo na tom, že je potrebné e, získať kontrolu nad kvalitou dodávateľských reťazcov a chcem takisto pripomenúť, e, že všetkých týchto 43 e, členských štátov sú štáty, z ktorých, teda, medzi ktorými sú aj všetky členské štáty Európskej únie. Komis, návrh komisie z môjho pohľadu tu ide myslím, že e, nesplňa ten cieľ, ktorý sme si stanovili v tom smere, sú e, pozmenujúce návrhy pána Butikova správne a treba to teda zreformovať a to regulovanie by malo byť povinné a dokonca by sa to malo e, rozšíriť a takisto by sa to malo rozšíriť aj na hmotný rozsah pôsobnosti. A myslím si, že e, komisia e, sa ten svoj e, prístup snaží rozprostrieť tak, aby pokryla aj ďalšie konflikty. Ale musíme myslieť aj na budúcnosť, na konflikt medzi Ukrajinou a Ruskom a ďalšie potenciálne konflikty na svete. Takže tie pozmenujúce návrhy, ktoré predkladáme, by mali E, skutočne e, sa vyjadrovať v tejto línii komisie a v jednotlivých výboroch, ktoré sa tým zaoberajú, by sme mali e, dospieť k nejakému spoločnému stanovisku a uberať sa skutočne tým záväzným smerom, to znamená, aby to bolo záväzné, povinné. Ďakujem. A pán Castaldo, minútu prosím, máte. Ďakujem, pán predsedajúci Riešenie tejto témy v tomto výbore je vynikajúca príležitosť, aby sme ukázali, že Únia e, je v súlade s, a postupuje v súlade s princípmi a hodnotami, ktoré, chra, ktoré hlása e, a takisto aj e, ten postoj komisie je podľa mňa vlastne nevyužitou príležitosťou, lebo mnoho e, bojov sa e, bojuje práve bez vojakov a zbraní, ale na ekonomickom poli a preto určite e, podporím pozmenujúce návrhy predložené kolegami a to preto, aby sme maximálne rozšírili ten zoznam pokrytých nerastných súrovín a aby sa celý ten e, koncept rozšíril na všetky krajiny, kde sú inštitucionálne nedostatky, neistota, e, násilie proti e, občianskej spoločnosti a podobne. Tieto ustanovenia by mali byť povinné a mali by platiť aj pre malé a stredné podniky, podľa môjho názoru, a my sa musíme snažiť o to, aby s tým bol e, ešte prepojený aj príslušný systém stimulov. Nemôžeme však v každom prípade byť slepí a hluchí voči tomu problému, ktorý práve e, nerastné suroviny tohto typu za posledné, posledné desaťročia e, predstavujú. Takže ja chcem spravodajcovi v každom prípade poďakovať za vykonanú prácu. Ďakujem. A teraz pán Schaffhauser, minútu. Oui, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. V roku 2004 som bol poradcom viceprezidenta Demokratickej republiky Kongo, ktorý eh, bol zodpovedný mimo iné aj za nerastné suroviny. Mňa mandátovala vlastne moja vláda, eh, ale najmä ministerstvo zahraničia. A čoho som bol svetkom? Videl som diamanty z Demokratickej republiky Kongo. Odchádzali certifikované, ale zo Stredoafrickej republiky. Videl som eh, vzácne kovy, ktoré neprodukuje Rwanda a tie odchádzali s certifikátom eh, vlády Rwandy, eh, boli exportované a toto všetko s podporou európskej, e, e, európskeho štátu. Nebudem citovať ktorého. Čiže realita je taká, že tieto sektory sú mafiánske, sú priamo prepojené na tajné služby, na štáty a takisto často fungujú v národnom záujme, pretože tieto kovy sú v národnom záujme. A preto je veľmi dôležité prijať legislatívu. Ja som, veľmi, ja som za veľmi prísnu E, legislatívu a reštrikčnú legislatívu. Ale v prvom rade náš parlament musí informovať. Mali by sme vytvoriť informačnú jednotku. Musíme chrániť aj informačné zdroje, pretože ja vám e, zaručujem, že keď táto pandorína skrinka sa otvorí a toto bude fungovať efektívne, tak budeme žiť v lepšom svete, ale nechcem procedúry, ktoré budú na nič, ktoré budú v podstate ešte pomáhať tým mafiám, ktoré pracujú s týmito nerastnými surovinami. No my sa Panzeri. Ďakujem a teraz pán Panzeri, minútu máte. Ja chcem len stručne povedať, že podporujem správu spravodajcu a návrhy, ktoré sa predložili. Ten tá téma je e, rozporu plná, ale parlament musí zaujať e, e, akýsi jedno, jedno koherentný prístup na, a to sa týka aj nasledujúceho plenárneho zasadnutia. Táto téma je, ako sme už počuli, zdrojom nedodržiavania ľudských práv a konfliktov v mnohých častiach sveta Takže už sme si povedali, čo treba urobiť e, v tejto oblasti. Nepochybne musíme bojovať e, za to, aby e, samocertifikácia bola povinná. To som chcel si teda povedať. Ďakujem. Ďakujem. Pán Carver, prosím, minútu. Ďakujem, pán predseda. Ja samozrejme uznávam význam tejto otázky v Afrike sú rebelské e, skupiny, e, ktoré napríklad e, využívajú tento typ obchodu. Chcem teda poďakovať spravodajcovi za správu, ale už je aj medzinárodná právna architektúra, ktorá sa týmto zaoberá napríklad v rámci OECD a väčšina z eh, 28 eh, členských štátov Európskej únie je členmi OECD, takže Európska únia v podstate ako e, taká nerobí nič iného, než že si e, kráľovský platí akýchsi sprostredkovateľov, ktoré nerobia nič iného, než čo už robia jednotlivé členské štáty. E, samozrejme, situácia je zložitá v západnej Afrike, financujú sa z týchto zdrojov rebelské skupiny. Myslím si, že Čína nebude určite súhlasiť e, so systémom, e, ktorý by e, mohla podľa vašich návrhov prijať Európska únia. Najlepším prístupom je multilaterálny medzivládny prístup k tejto otázke na medzinárodnej úrovni a to taký, do ktorého bude v každom prípade veľmi aktívne zapojená aj e, Čína. Samozrejme, znamená to aj e, boj proti korupcii na strane e, skorumpovaných úradníkov, ktorí umožňujú, aby sa tieto veci stávali. Ale mne no, ťarbavá legislatíva Európskej únie, pokiaľ by sa taká prijala, by určite nemala pozitívne, pozitívny vplyv na riešenie tejto situácie. Teraz prosím pána Gansoltína z e, Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, aby prehovoril, ale mm, minúta v rámci e, rovného prístupu. Ďakujem, pán predseda. My sme počuli o iniciatíve Dodd-Frank, o legislatívnych opatreniach v Kongu, v OECD, o OECD e, a príslušných usmerneniach o náležitej starostlivosti. Všetky tieto iniciatívy samé o sebe nemôžu riešiť tie základné problémy násilia, nestability v eh, príslušných oblastiach. A eh, hovorím o posledných eh, skúsenostiach. Takže nestabilita a konflikt, konflikty v krajinách bohatých na nerastné suroviny vyžadujú komplexné riešenia, to znamená e, právny štát, e, udržateľný rozvoj a takisto kontrolu dodávateľského reťasa a e, dôsledky procesu Dot frank na krajine Veľkého jadra je niečo, čo si vyžaduje a zasluhuje ešte osiahlu debatu E, žiadne americké ani európske e, spoločnosti minerály a nerastné suroviny z tejto oblasti nekupujú a napriek tomu e, no, tam tá situácia je zložitá a má to nakoniec veľmi neblahé dôsledky pre miestne obyvateľstvo, lebo sa v minulom roku predala len polovina nerastných surovín v porovnaní s rokmi 2008 až 2009. E, treba sa riadiť princípom, aby sme nespôsobili škody. To znamená dobrovoľný prístup, e, ktorý navrhuje e, komisia, ktorý by bol doplnený systémom samocertifikácie na no tej starostlivosti, je to, čo je vhodné. A tento mechanizmus certifikácie by mal takisto zahrňať aj e, certifikáciu e, ťažobných miest. 67 e, cínu, tantalu a wolframu v podstate sú z nekonfliktných oblastí práve vďaka tým miestnym snahám o zavádzanie systému samocertifikácie. Takže chcem len varovať proti snahám o povinný prístup e, vzhľadom na to, aké škody by to mohlo spôsobiť regiónu Veľkých jazier a ďalším oblastiam Afriky. Ďakujem. A teraz pán Butikov, e, len na krátke zhrnutie. Ďakujem. Začnem tým posledným bodom. Keď komisia začala pracovať na tomto nariadení, komisár de Hucht slúbil, že predloží ambicioznejšie nariadenie, ako je zákon Dodd-Frank. Teraz počujeme od komisie, že by sme e, im nemali uškodiť, e, ale toto nestačí tomuto parlamentu. Oni úspešne lobovali prostredníctvom niektorých spoločností, ktoré nechcú prísnu legislatívu a nemali by to nejakým spôsobom zakrývať a hovoriť, že je to v prospech tých vykoristovaných ľudí, e, že preto nemá existovať silná legislatíva. To je naozaj hamba podľa mňa. Podľa, e, pokiaľ ide o tie ďalšie body, pokúsime sa to ešte doriešiť. E, ja som navrhol ustanovenia, ktoré by využívali delegované akty na rozšírenie rozsahu pôsobnosti čo sa týka súrovina regiónov, a takisto som navrhol ďalšie prvky flexibility. Ale ak sa nedomnievame, že EÚ a USA môžu spolu naozaj niečo zmeniť na globálnej úrovni, ak začneme niečo robiť iba vtedy a ak niečo, začať, e, niečo začnú robiť Číňania, tak na čo potom vôbec rokujeme o dohode TTIP? Ďakujem, hovorí predsedajúci. Tým môžeme uzavrieť túto rozpravu. Zasadnutie tieňových spravodajcov bude 26. februára. 9. marca sa bude hlasovať v Štrasburgu. Výbor INTA odložil svoje hlasovanie na 13. a 14. apríla a hlasovanie na plenárke bude e, v plenárnom týždni 18. až 21. mája. Ďalší bod je správa o Albánsku. Poprosím Knuta Fleckensteina, aby sa ujal slova. Kolegyne, kolegovia, od 30. januára máte všetci môj návrh správy o Albánsku. Tu sa jedná o prvý návrh správy. Ja som nový spravodajca, spravodajcu pre Albánsko. Ja som v januári bol v Tyrane a viedol som veľa rozhovorov tam priamo na mieste. Albánsko v predchádzajúcich rokoch urobilo naozaj obdivuhodné reformné pokroky a preto právom v júni 2014 eh, požiadalo o štatút eh, pristupujúceho štátu a dostalo ho. Je to vlastne odmena za to, že tie reformné eh, úsilia boli zrealizované a je to motivácia, aby reformy pokračovali. Rozhodujúce nie je schváľovať reformy, ale to, či budú aj implementované úspešným spôsobom. Moja správa teda sa orientuje podľa piatich reformných priorít, ktoré stanovuje Európska komisia pre Albánsko, tak aby krajina mohla vstúpiť do ďalšej fázy, do prístupových rokovaní. Tie by mali e, začať e, čo najskôr, pretože takéto rokovania sú zasa ďalšou motiváciou pre reformy. Ambiciózna albánska reforma verejnej správy je nevyhnutná, aby sa mohli realizovať potom následné reformy. Správa teda podrobne rieši nový zákon o verejnej službe, ktorého implementácia sa už začala. Albánsko momentálne profesionalizuje svoju verejnú správu a zároveň sa snaží depolitizovať verejnú správu a bojovať proti korupcii. Nie, iba ja dostávam pravidelne poštu od albánskych občanov, kde sa hovorí o problémoch verejnej správy. Ja som sa rozprávala aj s albánskym ombudsmanom a viem, že veľa svojho pracovného času musí venovať práve tejto téme. A preto je dôležité, aby sme sledovali e, odporúčania albánskeho ombudsmana, aby tieto odporúčania boli aj realizované v praxi. To som chcel ešte raz dôrazniť pri príležitosti tejto správy. A takisto Albánsko čaká reforma justície. Cieľom by malo byť zvýšiť dôveru albánskych občanov v justičný systém štátu. Albánsky parlament vytvoril ad hoc výbor, e, ktorý by mal sprevádzať reformné úsilie vlády v oblasti justície. Správa zdôrazňuje, že je veľmi dôležité v takejto dôležitej reforme zabezpečiť konštruktívnu spoluprácu všetkých zainteresovaných strán. A tu je potrebná aj konštruktívna spolupráca opozície, to je jednoznačné. Keď sa bojuje proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti, tak e, ide o to, aby tieto javy boli potlačené na všetkých úrovniach. Je potrebné sa koordinovať na všetkých úrovniach a Musia sa koordinovať všetky zúčastnené inštitúcie. Takisto je potrebné mať na to dobre vzdelaný personál. Albánska vláda prednedávnom predložila dôkaz, že je schopná robiť e, rozsiahle policajné operácie pre boj proti korupcii a organizovanej kriminalite. Doterajšie úspechy musia byť teraz ešte prehlbené a musia získať e, taký strategický kontext to sú všetko dôležité míľniky na ceste do Európskej únie. Aby Albánsko bolo naozaj pripravené na vstup do EÚ, potrebuje udržateľné reformy. To znamená, že tie pozitívne zmeny, napríklad v oblasti boja proti korupcii, tieto zmeny musia byť e, citeľné aj pre jednotlivých občanov. Trvalé reformy sa vydaria iba vtedy, ak sa budú na tom konštruktívne podielať všetci politickí aktéry. V decembri pán Kukan a ja sme šli do Albánska a zasadzovali sme sa za to, aby najväčšia albánska opozičná strana mohla opäť začať pracovať v parlamente. Tu správa zdôrazňuje, že je veľmi dôležité, aby sa viedol férový, konštruktívny politický dialog a aby existovala politická súťaž v demokratických procesoch nejde o to, aby sa vždy dosiahol e, konsenzus medzi koalíciou a opozíciou. To by inak znamenalo, že už neexistujú alternatívy pre voliča. Ale ide o to, aby vznikli kompromisy, ktoré čo naj, na, najlepšie zastupujú záujmy občana, najmä pokiaľ ide o vstup do EÚ. To v konečnom dôsledku zvýši aj dôveru občanov v demokratické inštitúcie štátu. Na tom chceme budovať. Takisto je dôležité, aby albánska občianská spoločnosť dostala e, silnejšiu úlohu v celkovom demokratickom, politickom živote, ale takisto, aby sa viac zúčastňovala aj na tom procese integrácie do EÚ. A preto správa vyzýva, aby čo najskôr my sme radi, že začiatkom marca sa už bude konať prvé zasadnutie, aby teda čo najskôr sa zriadila Národná rada pre európsku integráciu, aby čo najskôr začala svoju činnosť. Táto rada eh, by mala združovať zástupcov nezávislých inštitúcií a organizácií občianskej spoločnosti. Títo by v prvom rade tam mali byť zastúpení, mali by dostať priestor. Táto správa hovorí aj o ďalších elementárnych oblastiach ako náboženstvo, náboženstvo ehm, vzťahy medzi náboženstvami, ehm, etnickými menšinami, dobre susedské vzťahy, sloboda médií a tak ďalej. Pokiaľ ide o zahraničnú politiku a vzťahy so susednými štátmi, tam v mojej správe sú naozaj pochvalné slova. Albánsko ukázalo sa, je konštruktívnym susedom a aktívne zvyšuje regionálnu stabilitu. Je to spolahlivý partner NATO a zapája sa do boja proti terorizmu. Vstup do EÚ sa nezrealizuje počas jedného mandátu jednej vlády. Tento proces nepatrí e, nejakej konkrétnej politickej strane. Je to proces, na ktorom sa musia podielať všetci občania. Albánska vláda potrebuje vo všetkých týchto iniciatívach podporu od nás. A preto správa na viacerých miestach hovorí o tom, ako by bolo možno, možné silnejšie zapojiť zástupcov občianskej spoločnosti do procesov a takisto spomína medziparlamentnú spoluprácu. Albánsko je na veľmi dobrej ceste. Tešíme sa na e, každý konkrétny reformný krok, ktorým sa Albánsko priblíži k Európskej únii. A ja už sa teším aj na prvú výmenu názorov a teším sa na doplňujúce návrhy tieňových spravodajcov. Teším sa na rozpravu. Ďakujem. Ďakujem. Pán Kukan, máte slovo. Prosím, držte sa tých dvoch minút, ak to bude možné. Uh, but the shadow will... Ale tieňové spravodajcovia budú mať 2,5 minúty, ostatní 2 minúty. Pán Kukan je tieňový spravodajca spolu s pánom Kjučukom, ktorý sa vyjadri neskôr. Pán Kukan, máte slovo. Ďakujem, pán predsedajúci. Poprvé, vítam správu a gratulujem spravodajcovi za jeho pozitívne osobné nasadenie v Albánsku. Domnievam sa, že Európsky parlament by mal sledovať e, systematický e, vývoj v krajine a som takisto rád, že hlavné politické skupiny sa dohodli na spoločnom prístupe k procesu integrácie Albánska. Domnievam sa, že správa je dosť vyvážená a poukazuje na tie najdôležitejšie e, problémy, ktoré rieši štát. Keď budeme hovoriť o pozmeňovacích návrhoch, dúfam, že ešte viac správu zlepšíme. E, štatút kandidátskeho štátu dostalo Albánsko len minulý rok po období napätí, politických napätí. Konfrontačná politika bola hlavnou prekážkou pre Albánsko v, ďalšie, v ďalšom pokroku. A preto som rád, že správa zdôrazňuje, aký dôležitý je politický dialog, kompromisné riešenia a hovorí o tom, že je potrebné zlepšiť politickú kultúru. A toto sa týka oboch strán, vlády aj opozície. Albánsko považuje integráciu do EÚ za oblasť, kde oba politické tábory majú možnosť spolupracovať a takáto spolupráca naozaj urýchli tento proces. No a v poslednej politickej kríze bolo toto viditeľné aj minulý rok. Musíme zdôrazniť, že hlavná časť politického dialogu sa má konať v inštitúciách, ktoré za týmto účelom vznikli. Takže pokiaľ ide o Albánsko, ale aj iné štáty v regióne, my by sme mali podporovať participatívne politické diskusie a nemali by sme, mali by sme teda brániť bojkotu. Mali by sme podporovať našich politických partnerov, aby pracovali intenzívnejšie na tých kľúčových prioritách. Platforma pre národný dialog o integrácii do EÚ začne onedlho svoju prácu a to je dobré. Právny štát a boj proti korupcii a organizovanej kriminalite to sú stále veľmi dôležité témy reforma justície a nezávislosť justície, to musí byť takisto jedna z priorít. Dôležité reformy, ako reforma verejnej správy a e, územného usporiadania, toto všetko sa musí zdôrazniť takisto v správe. To sú dôležité veci. Uvedomujem si, že obe tieto reformy sú v Albánsku politicky spochybňované, ale som si istý, že v konečnom dôsledku umožnia krajine zlepšiť um, verejnú správu, pretože to je okrem iného chrbtovou kosťou integračného procesu. Pán Boštinaru, dve minúty, nech sa páči. Ďakujem, pán e, predsedajúci. Ja budem hovoriť po rumunsky. Poprvé, chcel by som pri, e, privítať tie príspevky, ktoré sme počuli od zástupcov SAD a EPP. Vítam ich pripomienky, ktoré e, smerovali k tomu, e, že sa musí uvoľniť tá napätá politická situácia, pretože to bol naozaj veľmi zlý precedens. Chcem takisto zdôrazniť ešte, že vítam tie záväzky vlády. Ja nechcem spomínať žiadnu konkrétnu politickú stranu, ale chválim albánsku vládu za tie administratívne úsilie, pretože tieto reformy sú e, bezprecedentné, sú veľmi odvážne, sú hlboké a tá albánska vláda naozaj robila obrovskú prácu v oblasti verejnej správy. No a takisto e, chválim albánsku vládu za úspechy pri boji proti organizovanej kriminalite a korupcii. Udiali sa určité veci, Videli sme, že pachatelia organizovanej trestnej činnosti umiestnili bomby pred byty alebo domy vysokých politických predstaviteľov, čiže vidíme, že je tam takéto ohrozenie, ale napriek tomu sa proti tomu bojuje. Okrem toho, Albánsko e, sa snaží o regionálnu spoluprácu. Je to naozaj hlboký proces a albánska vláda bola veľmi odvážna, keď začala politický dialog e, s niektorými štátmi v regióne, napríklad aj s Rumunskom, s mojim štátom. Toto úsilie, táto práca musí byť uznaná, e, musí uznať aj Európska komisia a odmeniť, pretože chceme, aby začali rokovania v rámci prístupového procesu. Myslím si, že je to už možné na základe tých úspechov, ktoré Albánsko urobilo. A Albánsko musí pokračovať v týchto reformách, aby celý ten e, proces vstupu bol dôveryhodný. A zahájenie e, tých prístupových rokovaní to je zároveň aj povinnosť Európskeho parlamentu a komisie. Musíme teraz dať bokom všetky problémy ktoré nedávno vytvárali také hlúpe konotácie e, Albánska. Týkalo sa to moslimského presvedčenia, ktoré existuje v tomto štáte. Mne sa to nepačilo. E, ďakujem veľmi pekne. E, ďakujem, hovorí predsedajúci. Nevedel som, že rumunčina je taká podobná angličtine. Na, na konci sa mi to už poplietlo. Teraz pán Tanok. On je tieňový spravodajca. Máte dve minúty. Ďakujem, pán Pasku. Aj ja sa pripájam v mene ECR k tým, ktorí gratulujú Albánsku k štatutu kandidátskeho štátu. Je už členským štátom NATO. Samozrejme, Albánsko má um, veľké problémy ako malý štát, korupcia, organizovaná trestná činnosť, klanové štruktúry, ktoré siahajú do minulosti, polarizácia medzi politickými stranami medzi socialistami a opozíciou, ale myslím si, že súčasný premiér robí naozaj dobrú prácu. Ale je tu jeden problém, ktorý by sme mali, na ktorý by sme mali pamätať. Albánsko je plnohodnotným členom organizácie islamskej konferencie a oni blokovo často hlasujú na valnom zhromaždení OSN, keď sa jedná o otázky ľudských práv. A toto by mohol byť v budúcnosti problém, že um, Albánsko eh, spolu s týmito moslimskými štátmi sa môže názorovo odkláňať od Európy. Pokiaľ ide o sankcie EÚ, Albánsko sa pripojilo k EÚ a dodržiava sankcie proti Rusku a to je, to je rozdiel oproti niektorým balkánskym štátom. Pokiaľ ide o boj proti terorizmu, niektoré médiá hovoria o tom, že asi 500 albánskych bojovníkov odišlo do Iraku a Syrie a pripojili sa k ISISu. Nie je jasné úplne, či sú z Albánska, z Kosova alebo z macedónskych Albáncov. Neviem, či pán Flickenstein toto hovoril, o tomto hovoril v Albánsku. Chcem vedieť, čo robí Albánsko proti radikalizácii mladých ľudí. Čo robí, aby monitorovalo ten tok potenciálnych teroristov a aké e, trestné zákony platia e, pre tieto prípady. Toto je naozaj závažná obava. 500 500 osôb na takú malú krajinu, 2 milióny obyvateľov, to je naozaj obrovský podiel. Ďakujem. Pán Kušiuk teraz 2,5 minúty, nech sa páči. Kolegyne, kolegovia, chcem zagratulovať pánovi Fleckensteinovi, spravodajcovi, k tomu, k tej dobrej práce musíme uznať, akú úlohu zohráva Albánsko. Je to štát na západnom Balkáne jediný štát, ktorý je plným členom NATO. Albánsko má dobré vzťahy so svojimi susedmi. Jeho zahraničná politika je v plnom súlade so zahraničnou politikou EÚ. Albánsko Rusko sa, prijalo, sa pridalo k ekonomickým sankciám EÚ proti Rusku. Minulý rok v domácej politike Albánsko urobilo určité pokroky, splnilo politické kritéria pre integráciu do EÚ. Aby sa ďalej realizovalo reformy, vláda aj opozícia by mali implementovať e, to, čo hovorí parlament. Pokiaľ ide o ekonomické kritéria, Albánsko urobilo už pokrok, smeruje k fungujúcej trhovej ekonomike, ale musí urýchliť štrukturálne reformy, aby bolo konkurencieschopné na európskom trhu. E, Albánsko čelí určitým výzvam. E, vláda urobila už dobré kroky, samozrejme, vláda urobila pokrok v justičnej reforme Takisto s pomocou Benátskej komisie zvyšuje nezávislosť a profesionálnosť justičného systému. Za posledný rok Albánsko ukázalo, že má politickú vôľu bojovať proti korupcii. To je stále veľký problém, ktorý eroduje štát. Takisto zlepšilo právny rámec, politickú koordináciu a monitorovanie na centrálnej úrovni, avšak korupcia ešte stále existuje v mnohých oblastiach v rámci systému justície a výkonnej moci. To je závažný problém. Na záver, ja som tieňový spravodajca za ALDE a chcem upozorniť na princíp rodovej rovnosti je potrebné posilniť kapacitu príslušných orgánov, ktoré riešia ochranu dieťaťa a majú bojovať proti detskej práci. A takisto je potrebné chrániť e, ekonomické práva všetkých etnických minorít. Takisto rómska menšina musí byť integrovaná, tak ako iné zraniteľné skupiny. Ďakujem. Ďakujem. Nech sa páči ďalší rečník. Dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Počul som, že spravodajca chváli albanskú vládu za dobré susedské vzťahy, avšak ja chcem pripomenúť dve konfliktné oblasti, ktoré nepodporujú tento názor. Poprvé ide o to, že v Albánsku sú politické skupiny, ktoré akceptuje vláda a ktoré ktoré ešte eh, sú eh, za vytvorenie veľkoalbanského štátu, sú veľmi aktívni na internete, sú dobre organizovaní, majú vlastnú vlajku eh, a dokonca propagujú mapu veľkoalbanského štátneho celku. Potom sme tu mali e, fut, e, futbalový zápas medzi Albánskom a Srbskom, kde boli tieto skupiny veľmi um, jasne prítomné a toleruje ich vláda, teda majú uh, územné nároky na susedné krajiny, ako napríklad na Grécko. A títo prívrženci veľko albanského celku chcú e, napríklad zahrnúť do celku aj časti Grécka. A zároveň sa tu potierajú aj v regióne Chimara práva gréckej menšiny. E, potom je tu problém aj s pozemkovým vlastníctvom e, gréckých menšín v čase, keď starý systém prestal fungovať. E, to znamená, nastal tu problém s pozemkovým vlastníctvom e, pôvodom gréckého obyvateľstva a jednotlivé pozemky boli priradené etnicky albánskym obyvateľom. Je dôležité, aby o tomto spravodajca vedel a zároveň sú to aj veľmi dôležité informácie pre tento výbor, ktoré majú byť súčasťou tejto správy. Nech sa páči, pán Preda. Ďakujem spravodajcovi za predložený návrh. V stanovisku sa hovorí o veľkom pokroku, ktorý docielilo Albánsko za posledných 12 mesiacov. Zároveň sa v správe hovorí aj o tom, ako jednotlivé eh, politicky zainteresované subjekty sa intenzívne podielajú na napredovaní reforiem. Chcel by som spomenúť dve dôležité oblasti. Problematické oblasti, boj proti korupcii je jednou z nich. Tu je naozaj potrebné posilniť ešte činnosť, ešte nebolo eh, naozaj vykonané všetko a potom je tu citlivá situácia e, jednotlivých novinárov v Albánsku, to znamená sloboda médií je dôležitou oblasťou, ktorá si vyžaduje našu podporu. Je dôležité, aby boli médiá nezávislé, e, tak ako to je už aj žiaľ s ostatnými krajinami v, regoj, v regióne. E, Média sú častokrát kontrolované politickými subjektmi a na záver chcem pogratulovať väčšine albánskych zástupcov decembri a ďakujem všetkým kolegom, ktorí sa zúčastnili týchto diskusí. Nech sa páči. Kolegy máte slovo. Ja by som chcela sa pripojiť ku kolegom, ktorí gratulovali spravodajcovi za jeho zaangažovanosť a chcem využiť túto príležitosť, aby som poďakovala aj pánovi Kukanovi za to, čo vykonal minulý december. Um, to znamená, aby zblížil jednotlivých politických aktérov, ich priniesol, priviedol sem do parlamentu. A toto bol veľmi dôležitý krok, predovšetkým, ak si uvedomíme, že máme častokrát veľký problém s nedostatkom politického dialógu uh, v Albánsku. Zároveň chcem pogratulovať um, Albánsku k veľkému pokroku, pretože som priateľom tejto krajiny. Uh, je to naozaj obdivuhodné a urobili mnoho e, za minulý rok a zároveň je tu mnoho oblastí, v ktorých sa môže krajina posunúť dopredu a dúfam, že prístupové rokovania sa začnú čoskoro tak, aby sa e, toto momentum nestratilo. E, zároveň môžem podporiť to, čo povedali kolegovia. Je potrebné posilniť reformu verejnej správy, súdnictva, bojovať s korupciou na všetkých úrovniach. Spomínal sa ochranca e, verejných práv. Tu, te, táto inštitúcia musí byť jasne nezávislá a musí podporovať e, činnosť e, občianskej spoločnosti a celkovo občianská spoločnosť musí byť posilnená, musí, sa, e, musí mať lepšiu kontrolu nad prácou legislatívy. Zároveň kolega spomenul radikalizáciu istých skupín v krajine, čo je veľmi dôležitá téma, o ktorej musíme hovoriť, musíme si ju lepšie um, uvedomiť, uh, pretože Albánsko je naozaj krajinou, uh, ktorú postihuje rovnaký problém ako zvyšok Európy. Um, potom sa hovorilo o tom, že musíme zlepšiť situáciu postavenie menšín v krajine, predovšetkým v kontexte ehm, toho, aby sme neohrazili ehm, bezvízový systém pre občanov Albánska. Vieme, že je tu vysoký počet žiadateľov o azyl, ktorí žiadajú o, právo, eh, o neprávom o azyl a prichádzajú do európskych krajín. Takže nech sa páči ďalší kolega. Ďakujem. Chcel by som sa poďakovať a takisto chcem zagratulovať eh, spravodajcovi. Zdá sa, že Albánsko naozaj urobilo veľký krok vpred eh, pri vstupe do EÚ. Všeobecná politika je e, taká, že Albánsko vlastne podporuje aj zahraničnú politiku Európskej únie. Chcem zdôrazniť niektoré body správy, niektoré aspekty. Napríklad tí zahraniční bojovníci, tu musíme zdôrazňovať ochranu minoritných e, etnických minorít. E, ďakujem za pozornosť. Now on the part of the... Ďakujem a teraz dávam slovo komisii. Pán Simon Nordiu, Simon Nordiu, nech sa páči, dve minúty, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. V mene komisára chcem poďakovať spravodajcovi pánovi Fleckensteinovi naozaj e, priniesol veľmi vyvážený návrh uznesenia a rád by som chcel v mene komisie poďakovať e, spravodajcovi, ale aj pánovi Kukanovi za ich snahy naprieč jednotlivými frakciami v parlamente, tak aby sme dosiahli politickú dohodu, tak aby e, opozícia nebojkotovala e, snahy parlamentu, čo, čo nastalo minulý december. A toto je teraz dôležité, aby spolupracovali jednotlivé e, súčasti, aby sa v Albánsku mohli presadiť proeurópske reformy. Tu je dôležité, aby sme našli spôsob, ako e, ešte posilniť príjmanie jednotlivých e, európskych, proeurópskych reforiem a aby sa to dialo aj napriek jednotlivým menším konfliktom medzi jednotlivými e, súčasťami parlamentu. Je dôležité, aby reformy naozaj cítilo aj obyvateľstvo Albánska a aby dialog v parlamente bol konštruktívny. Čo sa týka udelenia štatútu kandidátskej krajiny je to jedno, jednoznačný e, pokrok vpred. E, v júni rada udelila teda Albánsku takýto štatút a e, uznesenie jasne uznáva pokrok, ktorý Albánsko za minulý rok uskutočnilo. Na druhej strane sa spomína, že nesmie zaspať na Vavrínoch a návrh hovorí o tom, že kandidátske krajiny musia vnímať kandidátsky štatút ako taký stimul na zintenzívnenie reforiem a v Albánsku naozaj je potrebné mnoho urobiť na kľúčových prioritách, to predovšetkým v oblasti verejnej správy, to treba reformovať, právny štát, ako aj základné práva. Myslím si, že uznesenie presne e, poukazuje na tie oblasti, ktoré e, musia byť e, zreformované, a to predovšetkým súdnictvo, kde e, je jasne potrebné bojovať proti korupcii, organizovanému zločinu a toto bude základom pre európsku budúcnosť Albánska. A to bude aj potom jasným pozitívom pre obyvateľov tejto krajiny. Musíme im pomôcť, aby dokázali tieto reformy uskutočniť a to jednak na úrovni e, dialógu na, na vysokej úrovni, ale zároveň aj definovaním kľúčových priorít. E, posledná zasadnutie skupiny bolo 5. februára, kde sme jasne identifikovali e, tie dôležité oblasti, v ktorých musíme pokročiť. A na záver pán Tanek, Tanek spomínal jeden bod a to sa týka zosúladenie e, albanskej pozície s európskymi stanoviskami. Nepo, nepoznám konkrétne e, čísla, ale musím povedať, že Albánsko 100% e, mm, zosúladilo svoje stanovisko s pozíciou CSSP Európskej únie, takže sme na dobrej ceste Máme tu isté zložité vzťahy s Ruskom, kde nás ale Albánsko jasne podporuje a zároveň sa angažuje aj v regionálnej spolupráci. Uznesenie toto aj vyzdvihuje a e, takáto spolupráca bude pokračovať v budúcnosti. Ďakujem. Takže záverom pán spravodajca Um, ja rád by som sa vyjadril k tomu, čo povedal pán Tenok. Možno by sme sa mali pozrieť uh, na zahraničných bojovníkov troška bližšie, uh, dokonca aj vo Washingtone, na ministerstve vnútra. Sú ľudia častokrát uh, prekvapení spôsobom, akým vlastná vláda bojuje proti terorizmu. Eh, ďalej, eh, čo sa týka slobody médií, častokrát nejde len o slobodu médií, ale o slobodu jednotlivých aktérov, teda novinárov. Na toto by sme sa mali pozrieť, čo sa týka slobody médií. Eh, potom spolu nažívanie religióznych komunít, to je naozaj oblasť, na ktorú môžu byť Albánci hrdí, a mohli by toto vyvážať e, vo veľkej miere do ostatných krajín, sú e, príkladnou krajinou e, takéhoto politického kompromisu. Potom tu bola pripomienka snách veľkého albanského celku. Takéto skupiny nezohrávajú zásadnú rolu v politike ani v spoločnosti a preto im nebudem venovať priestor ani v mojej správe. Ďakujem. Eh, lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov 3. marca do 18.00 a teraz môžeme prejsť na ďalšiu správu. Správa o pokroku Bosny a Hercegoviny a pán Preda, máte slovo. Ďakujem. Tak ako eh, pre pána Fleckensteina aj pre mňa je, tu, je to prvá prezentácia správy moja téma je Bosna a Hercegovina. Takže chcem povedať, že správa predložená Európskou komisiou 8. októbra, vtedy to bol ešte pán Füle, táto správa hovorila e, o tom, že vývoj v Bosne a Hercegovine je dosť neoptimistický. Niektoré hlasy dokonca hovorili, že je to no progress report, e, že je to správa, e, kde sa nehovorí o žiadnom pokroku. Ja konštatujem, že situácia Bosne a Hercegoviny je asi najkomplikovanejšia e, zo všetkých týchto štátov, ale neľutujem, že pracujem na tejto veľmi ťažkej téme. Chcem ilustrovať tieto problémy v úvodnom ustanovení návrhu uznesenia sa toto malo aj nachádzať, ale keďže sú tu limity, ten text nemôže byť príliš dlhý, tak som bol nútený zatiaľ nechať stranou všetky úvodné ustanovenia. Čiže tá správa zatiaľ nemá úvodné ustanovenia. Takže tieto časti tam vložím potom vo forme pozmeňovacích návrhov. Čiže chceme povedať, že tu nie je politická vôľa v Bosne a Hercegovine a to vedie k politickej a ekonomickej stagnácii. prístup, prístupový proces je vlastne paralizovaný tým, že úplne chýba spolupráca medzi jednotlivými komunitami a sú tam etnocentrické postoje. Tá inštitucionálna štruktúra krajiny je veľmi komplexná, neefektívna a kapacita politických lídrov nájsť kompromisy je nízka a to vlastne e, bráni akémukoľvek pokroku. Korupcia je stále veľmi rozšírená, verejná správa je ešte stále veľmi fragmentovaná a multiplicita justičných systémov to je takmer neprekonateľná prekážka a mechanizmus spolupráce pre občianskú spoločnosť je ešte stále slabý. Média sú takisto polarizované a tie práva nie sú rovnaké. Ľudské práva eh, celého konštitutívneho národa nie sú zabezpečené. Rovnako viem, že toto asi poteší chorvátskych kolegov. Musím naozaj povedať, že rovnosť práv nie je zabezpečená pre všetkých občanov. 50 príjmov Bosny a Hercegoviny ide na administratívu na všetkých úrovniach. To je enormná suma, zdôrazňujem. Tento štát je na poslednom mieste indexu Svetovej banky, pokiaľ ide o podnikateľské prostredie a takisto aj vnímanie korupcie. Bosná a Hercegovina má najvyššiu mieru nezamestnanosti mladých v Európe, 59 e, vo veku 15 až 24 rokov mladých ľudí. 59 ľudí je nezamestnaných e, v tejto vekovej kategórii. Je tu veľká nespokojnosť politikov. preto vo februári 2014 sa konalo veľmi veľa protestov. V oktobri sa konali voľby, ktoré sa zrealizovali pokojným, dobrým spôsobom. To je dobrá správa, už druhýkrát, ale napriek tomu volebný proces e, sa realizoval tak, že nie všetci občania mohli kandidovať na všetky e, posty. Ja som to aj uviedol do správy, 4 mesiace po voľbách by sme mali už e, mať sformovanú vládu. Dnes bolo oznámené, že 11. marca bude, vla, bude existovať vláda. To je najoptimistickejší výhľad. Čiže 6 mesiacov po voľbách budeme mať vládu. Myslím si, že aj v porovnaní s predchádzajúcimi prípadmi je to naozaj veľmi dlho. Zdôrazňujem, že je potrebné sformovať všetky inštitúcie na všetkých úrovniach, aby sa mohlo začať naozaj pracovať. V správe hovorím o tom, čo je prioritné a aby mohla Bosna Hercegovina postupovať na ceste v integrácii. Musí sa zriadiť koordinačný eh, mechanizmus, eh, ktorý som spomínal, a takisto aj systém pre prerozdeľovanie európskych fondov. Nové orgány by mali najmä bojovať proti korupcii, to je priorita. A toto e, som zdôraznil aj v Sarajeve. Všetkým som kládol otázku opakovanie, čo vo vašej politickej strane alebo inštitúcii robíte, aby ste bojovali proti korupcii. A dostal som veľmi málo odpovedí, a, a len takých všeobecných. Ale ja tú otázku budem klásť opäť Takisto dodávam, že nezávislosť e, justícia, fragmentovaná administratíva, to sa takisto musí prioritne riešiť. Mediálna sloboda musí byť plne zaručená, to takisto dávam do správy veľmi jasným spôsobom. Už končím a takisto pakt rastu a zamestnanosti z júla 2014, e, to je e, kľúč k ekonomickým reformám. Tento pakt sa musí zrealizovať. a zosúladenosť bosniansko-hercegovinskej zahraničnej politiky s politikou EÚ je len 52 Európska únia má nový prístup k Bosne a Hercegovine. Ja som v pravidelnom kontakte s pani Mogherini a takisto s komisárom Hánom, ktorým ďakujem veľmi za ich angažovanosť. Je dôležité, aby Bosna a Hercegovina ostala prioritou našej zahraničnej politiky a takisto vítam ten fakt, že nový prístup a politická deklarácia bola podporená aj bosnianskými politickými zástupcami. Pani Mogherini hovorila dokonca o historickom okamihu e, v tej našej spoločnej politike. To je všetko. Ďakujem. A teraz by som dal slovo tieňovým spravodajcom a chcem vás požiadať, aby ste držali toho limitu časového 2,5 minúty potom budú hovoriť ostatní kolegovia a budú mať dve minúty rečníckého času. To je maximum, ktoré vám môžem e, poskytnúť. Pán Kán, máte slovo. Dve a pol minúty. Ja chcem e, e, pánu Pedovi poďakovať za správu spomenul všetky dôležité reformy, ehm, súdnictvo, sociálnu a hospodárskú reformu, boj proti diskriminá- eh, a budovanie nediskriminačného vzdelávacieho systému. Ehm, všetky, alebo obe eh, misie v Bosne a Hercegovine dospeli k názoru, že sa nepodarilo pokročiť v reformách a táto krajina zaostáva za e, svojimi e, susedmi a narastá nespokojnosť frustrovaných a e, chudobných obyvateľov Bosny a Hercegoviny. Nový prístup Európskej únie k Bosne a Hercegovine predstavuje pre túto krajinu novú nádej. Je to teda náš záväzok voči tejto krajine a otvoril v podstate tento prístup cestu k eh, stabilizačnej a asociačnej dohode eh, s touto eh, krajinou. Je to teda príležitosť pre nastartovanie prístupového procesu a vykonanie potrebných reforiem. Hospodárska prosperita môže byť založená len na demokratickej a prosperujúcej spoločnosti a štáte Dôležitá je demokratizácia politického systému, podporovanie rodovej rovnosti a ďalšie. Takže mm, tieto reformy sú potrebné a politický systém musí byť prístupný všetkým. Aj sociálno-hospodárske e, reformy musia zohľadňovať ľudské práva, pracovné práva, E, toto všetko sa zatiaľ do politickej reality e, Bosny a Hercegoviny e, nepremietlo, ale tlak narastá zo všetkých strán vrátane občanov tejto krajiny, ktorí volajú na zodpovednosť vládnúcu triedu. Takže implementácia reforiem je veľmi dôležitá a takisto aj zapojenie občanov do reformného procesu. Samozrejme dôležitá je aj, dôležité je aj e, súdnictvo a a, e, a, e, Takisto treba sa v každom prípade zamerať aj na to, aby v zdravotníctve aj to vzdelávacom systéme neboli znevýhodňovaní tí, ktorí sú najviac zraniteľní. Ďakujem. A teraz pán Tenok E, tak pán Čambasky teda, dve a pol minúty. Ďakujem, pán predseda, kolegyňa a kolegov. Pozdravujem vás. Vítam všetkých a ďakujem, pán predsedajúci. Gratulujem k tejto správe. Je to najťažšia správa, pretože situácia v tomto štáte je veľmi ťažko zanalizovateľná Hovorili sme práve o Albánsku a ukázali sme tie dobré príklady, ale teraz sa vlastne pripájam k tým, ktorí vyjadrili obavy, najmä pokiaľ ide o boj proti korupcii. Justičný systém nefunguje. Je potrebné vlastne zharmonizovať štyri e, právne systémy verejná správa nefunguje korektne, je veľmi fragmentovaná, veľmi politizovaná a nefunguje dobre, ako som povedal. A takisto je tu veľký problém s utečencami v rámci samotnej krajiny a takisto problém s organizovanou kriminalitou pochádza vlastne už z obdobia občianskej vojny. Je tam minimálne 300 mužahedinov, ktorí ostali na území krajiny. A takisto asi viete, že existuje balkánsky bata- batalión v rámci organizácie Islamský štát. To nie je e, jediný štát e, na Balkáne, ktorý má moslimské obyvateľstvo. Aby sme sa vyhli akejkoľvek hrozbe, musíme pozorne sledovať, ako sa e, územie tejto krajiny nábožensky radikalizuje. Je tu samozrejme aj problém so slobodou médií. E, Média nemôžu v takýchto podmienkach fungovať slobodne. A takisto tu existuje e, etnická, etnické rozdelenie v tejto krajine. Minulý rok e, tie manifestácie, ktoré sa konali, mali sociálny charakter. Takisto je tu problém zahraničnej politiky vzťahov s Ruskom a naša skupina ECR vám predloží samozrejme v predpísaných lehotách aj e, návrhy. Radoš. Ďakujem. Pán Radoš, dva po minúty. Ďakujem, pán predsedajúci, kolegyňa a kolegovia. Hovorilo sa tu o rôznych problémoch, ktorým čelia ľudia v Bosne a Hercegovine. Ale ja chcem zdôrazniť z tých všetkých dve. Jednak e, nedôvera medzi etnickými skupinami a e, veľmi nízky počet e, alebo nízka miera navracania utečencov po E, etnických čistkách, ktoré prebehli v 90. rokoch, takže najväčším problémom je v podstate nedostatok tých vnútorných e, síl. Ja tu nebudem spochybňovať objektívnosť e, správy pána Predu, ale máme rozhodnutie z decembra Európskej rady, ktorá, ktoré vyzýva na bližšie preskúmanie situácie v Bosne a Hercegovine. Konkrétne v odseku 4 sa hovorí o zriadení koordinačného mechanizmu. Toto má byť podľa správy e, veľmi dôležité, e, pretože v opačnom prípade e, nefunkčnosť štátu ako takého a nefunkčnosť orgánov tohto štátu môže zablokovať aj asociačný proces prístupový proces e, Bosny a Hercegoviny, preto takýto koordinačný mechanizmus sa musí zriadiť. Je samozrejme dôležité, um, aby zmeny v Bosne a Hercegovine prišli e, e, z vrchu, nie z dola, lebo to môže byť nebezpečné a v tých, pri tých zmenách z hora sa musia zaangažovať aj orgány Európskej únie. Bosnia a Hercegovine v prvom rade treba zmeniť e, ústavné usporiadanie štruktúru tejto krajiny. Bez toho sa nepodarí dosiahnuť zásadnejšie zmeny v politickej situácii krajiny. Zmeny v ústave by mali nastaviť e, e, a vytvoriť možnosť pre väčšie právomoci e, štátnych orgánov, lebo v opačnom prípade budeme mať v jednej krajine vlastne dva štáty. To je veľmi dôležité pre fungovanie štátu, ktorý doposiaľ bol skôr nefunkčný. A e, horšie to už azda ani nemôže byť, ako je to v tejto chvíli. Takže potrebujeme mechanizmy na ochranu práv etnických e, menšín. Toto je hlavná hlavný smer potrebných ústavných zmien. Bez toho žiadne politické zmeny v Bosne a Hercegovine očakávať nemôžeme. Pán e, Kuso Permuj, ďakujem pán predseda, ďakujem pánu Predovi za prácu a za ten text, je to návrh usnesenia a je to podľa mňa dobrý, dobrý katalizátor, e, pokiaľ ide o rozpravu e, v Európskej únii práve o Bosne a Hercegovine. Zdá sa, že e, sa však neberie do úvahy to, čo sa skutočne odohráva v teréne, priamo v tej krajine. Tie stanoviská, ktoré sa tu zaujímajú, e, podľa mňa nie sú príliš realistické a neodrážajú situáciu. Toto skôr e, kopíruje stanoviska európskych elít a to sú pomerne zastaralé názory na situáciu na Balkáne. Potrebujeme teda na toto zodpovedným spôsobom zareagovať. Ak elity Európskej únie e, nezastupujú svojich e, občanov a nehovoria o tom, čo si ľudia skutočne želajú, prečo by e, sa niečo podobné malo odohrávať v Bosne. Hovorí sa tu o potrebe politických zmien Parlament sa zaoberá tým, ako je Bosna eh, nefunkčná, ako tam funguje korupcia, organizovaný zločin, segregácia a podobne. Toto všetko eh, ale robia eh, predstavitelia, ktoré, ktorých podporuje Európska únia. My sme počuli správy o demonstráciách minulý rok v Bosne, E, ľudia v Bosne už sú jednoducho unavení e, z tejto situácie, ktorá sa nekončí z e, toho, ako sa správa mafia, vláda a vlastne s podporou Bruselu. A to všetko sa odohráva už od konca občianskej vojny. Myslíte si, že keď sa ľudia v Bosne vyjadrovali o Európskej únii. Myslíte, že hovorili o SA alebo o niečom e, inom? Ja si myslím, že im v prvom rade ide o to, aby v budúcnosti mali rovnosť e, a demokraciu. Na týchto princípoch sa len dá budovať e, spoločnosť. Samozrejme, to istú dobu trvá a Európska únia sa tomu nemôže e, len e, nečine e, prizerať, pretože tí, ktorí spôsobili etnické konflikty, nemôžu teraz vlastne budovať takýto demokratický systém. Ďakujem. Pán Šoltes, dve a pol minúty. Ďakujem, pán predseda, za slovo. V prvom rade ďakujem pánovi Predovi, spravodajcovi za veľmi dobrú prácu. Tá správa je vynikajúca, je dobre štrukturovaná jasná a odráža situáciu v Bosne. Tá situácia v Bosne je však veľmi premenlivá a ja sa domnievam, že túto správu treba priebežne aktualizovať podľa toho, ako sa situácia priamo na mieste vyvíja. Súhlasím s tým, čo sme si doposiaľ vypočuli, pokiaľ ide o právny štát, korupciu, organizovaný zločin. Áno, Bosna je spoločenstvo, kde tieto e, princípy nie je ľahké e, implementovať, napríklad právny štát a nemôže, nemôžeme očakávať ani zázraky v, nás, e, v blízkej dobe. Dôležitým krokom vpred by bolo, keby Bosna bola aktérom, ktorý môže pokročiť dopredu aj hospodársky. Európska komisia, aj parlament v tomto podľa mňa majú dôležitú rolu preto sa domnievam, že treba zdôrazniť e, potrebu zhody na, e, e, na preferenciách a my potrebujeme v tomto smere nájsť kompromis, aby sa hospodárstvo ďalej neoslabovalo, aby sa tá krajina nedostávala ešte do väčších problémov. Hospodárstvo eh, môže prispieť aj k tomu, eh, aby, hospodársky rast môže prispieť aj k tomu, aby sa z Bosny stal eh, právny štát a aby jej občania neopúšťali svoju krajinu. Stav menšín a komunity LGBT, e, sloboda médií, a základné slobody. To sú všetko problematické oblasti, vrátane e, sloboda, slobody komunikovať prostredníctvom sociálnych médií. My máme za úlohu nájsť spôsob, aby e, Bosna hlavne bola úspešná hospodársky v tejto chvíli. Ďakujem a teraz ďalší rečníci, ktorí majú dva, dve minúty rečníckého času a teraz dám slovo panu Pepírovi. Pani e, eh, Petírovej. Ďakujem. Ja e, vítam e, uznesenie o Bosne a Hercegovine je veľmi dôležitá časť o euroatlantickej integrácii Bosny a Hercegoviny v tejto správe tu v tom spočíva pozitívna zmena takisto aj e, jej e, inštitúcií. Samozrejme, aby e, krajina napredovala, všetky tri národy musia byť rovnocené. To sa musí odraziť aj v uznesení. Pre ľudí v Bosne a Hercegovine je najdôležitejšie, aby mali funkčný štát, kde sa so všetkými zaobchádza rovnako a kde sa rešpektujú ich práva, čo dnes nie je ten prípad. Pre niektorých e, je Bosna a Hercegovina matkou, pre iných skôr masochou. Takže e, treba hovoriť o plnoprávnom zastúpení Chorvatov, o uznaní ich e, práv v rámci Republiky Srbskej, ale aj e, v iných častiach federácie. Všetci majú právo na e, dôstojný život. 95 chorvátskeho obyvateľstva bolo z určitých častí krajiny e, vyhnaných a nemohli sa vrátiť, pretože nemali dostatočné, dostatočnú finančnú pomoc a niektoré e, pôvodné chorvatské e, komunity teda už nežijú na pôvodnom území a takisto aj ich e, náboženské tradície boli zasiahnuté. To je niečo podobné situácii v Sýrii a v Iraku. Ďalším dôležitým problémom je ochrana životného prostredia. Neustále sa porušujú nariadenia a neustále dochádza k cestraničnému znečisťovaniu medzi Bosnou a Chorvátskom e, v dôsledku existencie rafinerí a mm, chorvátska, e, chorvátske obyvateľstvo nemôže e, robiť nič v tom, aby to mm, životné prostredie mohlo čistiť a takisto bol zasiahnutý aj biosystém Neretvy. Ďakujem, eh, hovorí pán Pikula. Chcem poďakovať za uznesenie a takisto aj za tón diskusie, eh, ktorý eh, pán Preda nastavil. Dobrou správou sú aj výsledky volieb minulý rok, ktoré by mali viesť k zlepšeniu politického poriadku a ktoré by mali mm, predsa len trocha riešiť problém stagnácie mm, Bosny a Hercegoviny. Je tu však problém e, inštitúcií v Bosne a Hercegovine. Hovorili ste o e, prístupe e, a približovaní sa Bosne a Hercegoviny k, Euró- Hercegoviny k Európe, ale na tom sa musia práve podielať aj samotné inštitúcie tejto krajiny Samozrejme, nemôže sa im to vnútiť, musí tá iniciatíva výsť v nich, z nich. E, správa z minulého roka bola v podstate len takým zoznamom neúspechov. E, našťastie tento rok je situácia iná. Vítam vymenovanie potrebných reforiem ako e, sociálne a hospodárske reformy, posilnenie právneho štátu, ďalej boj proti korupcii na vysokej úrovni a za, vyššie zapojenie občianskej spoločnosti, takisto aj zlepšenie zamest, situácie zamestnanosti mladých ľudí a tak okrem iného aj zmena e, zastaranej e, ústavy. Toto všetko je veľmi dôležité ale rovnako dôležité je myslieť na koordináciu úsilia rôznych európskych inštitúcií, ktoré riešia eh, Bosnu a Hercegovinu ako jednu z priorít v rámci zahraničnej politiky. Eh, Bosna, eh, Bosnu ťaží hospodárska kríza a veľmi bizárne politické riešenie, ktoré sa tam 20, pred 20 rokmi uplatnilo a je to zdroj nespravodlivosti pre občanov Bosny a Hercegoviny. Pán Kukan, ďakujem. E, chcem povedať, že vy ste veľmi štedrý predsedajúci. A po druhé, chcem spravodajcovi mm, zablahoželať k prvej správe o Bosne a Hercegovine a dúfam, že táto zložitá krajina e, bude e, pozitívne zvládať tie výzvy pred sebou v budúcnosti. Bosna a Hercegovina e, veľa nepokročila za ostatných 5 rokov. To je pravda. A to je také diplomatické vyjadrenie. V októbri 2014 boli voľby a tie nám dali dôvod, aby sme boli troška optimistickejší. Zdá sa, že veci sa predsa len pohli Bosna a Hercegovina je skutočne veľmi dôležitým bodom na agende Európskej únie v rámci nového prístupu a okrem iného sa to ukázalo aj na tom, že pani Mogherini e, navštívila Bosnu a Hercegovinu po druhýkrát už e, včera práve a to e, v nadväznosti na spoločnú návštevu s komisárom Hánom 3 pred troma mesiacmi. Ja sa domnievam, že Teraz je prá, pravý e, moment e, na to, aby politickí e, vodcovia v tejto krajine obnovili vlastne akúsi tú spoločenskú zmluvu s občanmi a treba hľadať riešenia šité na mieru tejto krajiny. Samozrejme, na prvom mieste sú to sociálne a hospodárske otázky. Okrem toho dúfame, že sa potom bude implementovať plne SAA a e, takisto by sa v vzdialenejšej budúcnosti mal e, implementovať rozsudok Sinči musíme sa zároveň snažiť o to, aby prítomnosť Európskej únie v Bosne a Hercegovine bola pozitívna. Treba tu vykonať veľa práce ale zdá sa, že celý proces získava novú zotrvačnosť a ja by som skutočne bol veľmi rád, keby Bosna a Hercegovina bola inkluzívna, hospodársky aj sociálne rozvinutá, pretože na to jej obyvateľia skutočne už veľmi dlho čakajú. Ďakujem, pani Fajon, má dve minúty. Ďakujem. Chcem tiež zagratulovať spravodajcovi. Veľa sa už hovorilo o tomto a ja zdieľam kritiku a takisto chcem aj um, úspechy Bosny a Hercegoviny. Ja chcem ostať optimistkou po poslednej návšteve. Krajina bola frustrovaná v minulosti, bol tu nedostatok pokroku a dôveryhodnosti. To, čo sa včera stalo v Bosne a Hercegovine, vnímam ako historickú príležitosť pre krajinu, a tieto správy sú preto veľmi dôležité pre občanov. Písomný záväzok e, Bosny e, zrealizovať e, potrebné reformy je veľmi dôležitý a ja dúfam, že politickí vodcovia v krajine prevezmú zodpovednosť a budú pokračovať konkrétnymi krokmi. Nechceme, nechceme vidieť už politické chyby z minulosti. Viem, že to nebude jednoduché, tá cesta do Európskej únie, implementácia všetkých reforiem, ale Bosná a Hercegovina môže a musí pokračovať a budeme sa snažiť pomôcť, ako to bude len možné. A teraz na záver dostane slovo pán Preda. Veľmi stručne. Ja nesúhlasím na 100% s optimizmom. Tani Fajon, myslím, že tu existujú naozaj možnosti, príležitosti, ale zároveň tie príležitosti môžeme aj prenež- premeškať. A ja dúfam, že ten proces, politický proces v Bosne naberie na obratkách. Takisto E, nesúhlasím s tým, čo sa povedalo o lokálnej mafii, ktorú podporuje Washington a Brusel. Ja chcem upozorniť e, na ten fakt, že Brusel to ste aj vy ako poslanci Európskeho parlamentu, čiže vy ste práve e, argumentovali takýmto spôsobom proti, proti sebe, keď ste hovorili o tej lokálnej mafii. Pán Šoltes hovorí, že zázraky nie sú možné. Ja si myslím, ale že e, to, čo my očakávame od Bosny, to je nejaká snaha, nejaká iniciatíva. Nechceme, aby Bosna čakala na zázraky. To je práve to jadro problému. Oni musia začať pracovať pretože, ako som povedal, iba 6 mesiacov im trvali rokovania e, po voľbách a e, dva týždne im trvalo, e, kým vyjadrili súhlas s písomným záväzkom. Žijeme v 21. storočí a nie v 18. Čiže žijeme rýchlejším životom aj v, politickom, v politickej sfére. A na záver ešte k tomu, čo povedali pani Petír, pán Pikula a pán Radoš k tým ústavným zmenám. Ja upozorňujem na to, že nová iniciatíva tú ústavnú zmenu odkladá na neskôr, e, tak trochu do úzadia. A ja sa domnievam, že teraz sa asi nebude hovoriť o ústavnej reformy, reforme ja nevylučujem možnosť, že e, konkrétne činy Bosny s pomocou niektorých členských štátov môž, by mohli eventuálne e, k tomuto viesť. Ja to nevylučujem, ale myslím si, že teraz nie je e, čas na to, aby sa diskutovalo o ústavnej reforme A aby som citoval pána Kukana, my sme v takej logike obnovy e, sociálnej zmluvy alebo spoločenskej zmluvy. Aby som sa vyjadril ako Rusom, my už nežijeme v prírodnom stave, aby sme sa zamýšľali nad e, tým, ako e, skonštruovať suverenný e, štát. E, teraz nejde o to, aby sme sa zamýšľali nad tými základnými pravidlami. Teraz ide o to, aby sa príjmali konkrétne záväzky, aby sa príjmali konkrétne reformy zacielené na občanov. A takto som e, pochopil aj e, pána Kukana, ktorý e, hovoril o spoločenskej zmluve. A ja takisto čakám samozrejme s veľkým záujmom na vaše pozmeňovacie návrhy. Ďakujem predtým, než uzavrieme túto tému. Pán Simon Nodu z Európskej komisie sa ešte chce vyjadriť. Nie je to automatické, aby ste vedeli. Niekoľko stručných pripomienok, pán predseda. Chcem iba zopakovať, tak ako pri predchádzajúcej správe, že gratulujem pánovi Predovi, spravodajcovi. A chcem ešte poskytnúť aktuálnejšie informácie o včerajšku, aké budú ďalšie kroky o, vo vzťahu k Bosne. Včera Bosna a Hercegovina, jej parlament podporil ten písomný záväzok a to je naozaj kľúčový krok k tomu, aby sa otvorila cesta integrácie do EÚ. A ja dúfam aj v mene bosenských občanov, že teraz začnú potrebné reformy a e, že to vyústi do vstupu do EÚ. Budúci rok už možno nebudeme musieť hovoriť o správe o pokroku, také ako máme tento rok, že to vlastne ani nie je skutočne o pokroku, ani nevieme, čo tam napísať. Dúfam, že budúci rok budeme mať skutočnú správu o pokroku. Európska komisia naďalej jednoznačne podporuje Bosnu a Hercegovinu na ceste do EÚ. A toto bolo aj kľúčové posolstvo pani Mogherini, eh, keď prehovorila pred bosenským parlamentom potom dôležitom hlasovaní. Toto naozaj môže byť historický bod obratu. Máme závery rady z decembra roku 2014 a tam sa očakáva, že ďalšia fáza bude, že Európska rada príjme rozhodnutie o nadobudnutí účinnosti SAI 8 rokov po tom, čo tento nástroj bol podpísaný. Takže teraz už máme možnosť e, využiť ten motor reforiem v Bosne a takisto môžeme viesť politický dialog na, mm, na vysokej úrovni, pretože sa vytvorí rada SAA. A my musíme samozrejme podporovať nové bosenské orgány, aby konkrétne riešili tie um, závažné sociálne problémy, ktoré krajina má, ako nezamestnanosť mladých, to sú naozaj obrovské výzvy. Komisár Hahn chce zintenzívniť spoluprácu so všetkými medzinárodnými partnermi, najmä s medzinárodnými finančnými inštitúciami, aby zabezpečil, že sa bude využívať tá pozitívna dynamika, ktorú vytvára integrácia alebo vidina integrácie do EÚ ten negatívny, tá negatívna pokroková správa bohužiaľ bola taká, aká, aká bola, ale myslím, že sa veci už trochu zmenili za posledný týždeň. Lehota na predkladanie pozmeňovacích návrhov, návrhov je 5. E, marca na poludne. No a teraz posledný bod na našom programe rokovania pozastavenie Výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácia pristúpenia k Európskej únii a pozastavenie jeho uplatňovania, pokiaľ ide o Bosnu a Hercegovinu. Pán Preda je opäť spravodajcom. Pán Preda, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Zástupca komisie povedal, urč- e, jednu vec ako posledný bod, ktorý je už ale v našej správe, na to som chcel ešte poukázať. Pokiaľ ide o túto tému, legislatívny návrh od Európskej komisie z januára 2014 je jednoduchý, chce zmeniť nariadenie 1215 z roku 2009 o tých nezávislých komisiách pre Západný Balkán pre štáty, ktoré sa zúčastňujú stabilizácia pristúpenia k Európskej únii. Sú tu tri body rozšírenie obchodných preferencií na 5 rokov až do konca decembra 2020. Tento návrh musí byť samozrejme pozitívne prijatý. Obchodné, autonómne obchodné opatrenia podporujú integráciu do EÚ a takisto sú dôležitým prvkom pre zabezpečenie politickej stability pre Západný Balkán. Pokiaľ ide o e, tento proces, našim najvyšším cieľom je samozrejme vstup týchto štátov do EÚ. Druhý bod, doložka o ľudských právach, ktorá by umožnila pozastavenie obchodných vzťahov v prípade porušovania e, demokracie e, štátneho právneho štátu a ľudských práv po tretie, pozastavenie týchto vzťahov s Bosnou a Hercegovinou, ak do konca roka sa nenájde dohoda z EÚ, e pokiaľ ide o obchodné otázky v súvislosti so vstupom do Chorvátska. Ja som sa sústredil iba na tie aspekty, ktoré sa týkajú výboru AFET. Určité technické zmeny sa tam urobili, prezentácia návrh legislatívneho aktu, iniciácia stabilizačnej a asociačnej dohody s Kosovom. Potrebujeme dva pozmeňovacie návrhy eh, pre doložku o ľudských právach. Ja sa domnievam, že takáto doložka, keby bola naformulovaná negatívne, čiže absencia porušovania, to je neprimerané. Balkánske štáty sú, podliehajú pozitívnym požiadavkám dodržiavania ľudských práv, základných slobôd a týchto princípov v súlade s kodaňskými kritériami. Nechceme, aby tieto štáty len viac menej približne rešpektovali ľudské práva. Základné slobody a právny štát tam nemôžeme rozlišovať e, určitý stupeň toho, čo je ešte tolerovateľné v oblasti porušovania ľudských práv. Pokiaľ ide o kodaňské kritéria, jediné opatrenie, ktoré je akceptovateľné, je rešpektovanie ľudských práv. Na jeseň v podobnom nástroji pre Ukrajinu sme použili podobnú doložku, podobné právne znenie a nechápem, prečo v legislatíve pre Západný Balkán by sme toto tiež nemohli použiť, pretože to sú štáty, ktoré sú blízko k nám. Čiže my také niečo máme napríklad aj e, v obchodných preferenciách s Pakistanom. Čiže ja si myslím, že by sme sa mali priblížiť k tomu, čo sme urobili s Ukrajinou. Súhlasím s Európskou komisiou, potrebujeme ešte viac jasnosti koherentnosti a dúfam, že náš výbor mu by mohol zrealizovať štúdiu, aby sme zistili, ako túto doložku sformulovať. Dve pripomienky všeobecného charakteru. Poprvé, pozastavenie obchodných preferencií pre Bosnu E, táto perspektíva sa mi veľmi nepáči, mne ako spravodajcovi, ale dúfam, že do konca roka nájdeme a príde aj nejaký pozitívny impuls pre Bosnu. A pokiaľ ide o úlohu Európskeho parlamentu, chcem upozorniť na ten fakt, že našou, na, náš prerogatív musí byť plne rešpektovaný, keď sa e, má rozhodovať o pozastavení obchodných preferencií Spravodajca INTA so mnou veľmi dobre spolupracoval a žiadal zavedenie e, delegovaného aktu pri rozhodovaní o tomto bode. Ďakujem. Thank you very much. <clears throat> Now we have the rapporteur who is Mr. Khan on SND. Um, ehm, máme tu pána Kana, ale aj pána Betinio ako spoluspravodajcov teda zodpovedný za výbor INTA. Nech sa páči, pán Bettini, máte slovo. Pán predsedajúci, kolegyňa, kolegovia, ďakujem za to, že sa môžem zapojiť do e, diskusie o e, stanovisku kolegu e, Preda. Ja už som predložil správu na výbore INTA, kde sa E, takisto e, hovorí o e, zmene a doplnení na riadenia 2002 komisie. A ja súhlasím s tým, čo hovorí kolega Preda, najmä pokiaľ ide o dva aspekty. Jednak obchodné, konkrétne obchodné opatrenia, myslím, že návrh komisia, návrh komisie pozastaviť od 1. januára 2016 e, toto e, uplatňovanie e, preferenčného pristupovania je podľa mňa odôvodnené, ale zároveň chcem jednoznačne poukázať na potrebu, aby sa našla nejaká dohoda, to znamená, aby sa nič pre Bosnu nezmenilo, e, pokiaľ ide o obchodnú výmenu e, v oblasti obchodnej výmeny medzi Európskou úniou a e, Bosnou a Hercegovinou a samozrejme medzi Chorvátskom a Bosnou a Hercegovinou. Mňa však v prvom rade zaujíma politický aspekt celej situácie. Ja sa totiž domnievam, že by sme e, túto diskusiu o obchodných otázkach mali zasadiť do politického kontextu. Bosna poprvýkrát, a to aj vďaka aj iniciatíve Európskej komisie, e, sa uberá smerom k približil, alebo uberá sa teda smerom k prí, pristúpeniu k Európskej únii. Určite to bude ešte veľmi zložitý proces, ale je to zároveň prvý taký moment, kedy už to možno konštatovať. Je to historický moment, e, svedčí o tom aj e, dokument, ktorý podpísali e, politici, kde sa zavezujú k reformám a kde prijímajú hodnoty a princípy a Eh, akceptujú takisto aj všetko, čo je potrebné na to, aby sa ten cieľ dal dosiahnuť. Myslím si, že toto je taká novinka, ale zároveň sa zmenil aj náš eh, prístup. My sme postupovali eh, trocha iným spôsobom Nechceli sme od Bosny a Hercegoviny, aby, aby hneď e, plnila e, tie najzložitejšie požiadavky, ale aby skôr e, robila to, čo je možné a robila tie kroky, ktoré urobíte v danej chvíli a môže. A myslím si, že toto bol veľmi dôležitý politický prístup. Bosna má skutočne potrebu pomoci, zasluhuje si pomoc treba začať riešiť veľké problémy, o ktorých sa tu hovorilo. E, samozrejme, ona sa musí ujať iniciatívy, nemôžeme to vnútiť my, ale Európa e, e, môže pomôcť, ale my musíme zároveň sa angažovať na iných frontoch, v iných častiach sveta. Máme pred sebou obrovské úlohy Takže nie je to len e, e, oblasť Balkánu a nemali by sme sa e, vyberať niektorými smermi, ktoré nie sú vhodné. Takže pokiaľ ide o tie obchodné opatrenia vo vzťahu k Bosne, treba zdôrazniť, že sú to že tu ide o pravidlá, ktoré by mali platiť pre všetkých. A zároveň e, treba povedať, že tu nejde o žiadne sankcie, ale o stimul pre Bosnu, aby sa vydala správnym smerom. A myslím si, že aj 80 e, obyvateľov Bosne a Hercegoviny s tým súhlasí podľa najnovších e, prieskumov. Takže je dôležité, aby nevnímali obyvateľia Bosny Európu ako Európu plutokratov, ale e, skôr a, ako e, e, priestor, ktorý je e, príťažlivý a ktorý môže byť takisto obrovskou príležitosťou pre obnových krajiny. Ďakujem. I'm uh, asking now, Mr. Pán Žan Basky, nech sa páči, máte slovo na dve minúty. E, ďakujem, dámy a páni. Pokúsim sa využiť čas, e, ktorý mám ako spravodajca a spoluspravodajca. Chcem e, vyjadriť opozíciu mojej skupiny Bosna a Hercegovina má rýchlo ratifikovať dohodu o obchodných preferenciách po vstupe Chorvátska. Ja som bol informovaný, že výbor INTA väčšina členov uprednostňuje uprednostňuje doložku o ľudských právach, ako ju navrhuje komisia. Naša strana podporuje myšlienku, aby Európsky parlament mal posilnené právomoci pokiaľ ide o ľudské práva, toto môžeme uplatňovať ale modifikáciou existujúcej legislatívy. Toto som chcel povedať v stručnosti. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči. Na dve minúty pán Radaš. Ďakujem. Pán predseda, Vítam takéto rozšírenie preferenčnej obchodnej dohody eh, na tieto krajiny Západného Balkánu. Je veľmi dôležité, eh, dôležitý takýto proces pre tieto krajiny práve v súvislosti so súčasnou finančnou krízou a zároveň aj je to dôležité pre ich pokrok eh, smerom k Európskej únie a je to dôležité aj pre ich hospodárskú stabilitu. Je mi ľúto, že Bosna a Hercegovina nemá rovnaký režim ako ostatné krajiny a že musia mať eh, dočasnú predbežnú dohodu, ale dúfam, že táto dohoda Eh, ktorú prijala EÚ, eh, prinesie eh, zmenu v celej situácii a tak tieto obchodné preferencie nebudú musieť byť ukončené od 1.1.2016 dúfame, že Bosna a Hercegovina bude schopná prijať príslušné opatrenia a tak e, dohoda o um, stabilizácii a asociácii bude môcť byť naplnená. A to už na konci tohto roka. V predchádzajúcej verzii textu sa spomína, že ustanovenia budú pozostavené v prípade systematického porušovania demokratických princípov. Mm, áno, a teraz krajiny v regióne sa vyvíjajú dobrým smerom a preto sme e, takto pozitívne naformulovali túto zmenu. To znamená, že od nich očakávame dodržiavanie všetkých e, podmienok a e, nesnažíme sa ich toľko trestať za ich nedodržiavanie. Nech sa páči. Chcem poďakovať komisii za tento návrh. Skupina S, teda socialistov a demokratov, e, ví, víta tento pokrok v tomto procese asociácia stabilizácie a tento pokrok musíme vnímať v širšom kontexte našich politík pre Západný Balkán. Tieto opatrenia musíme vnímať v širšom kontexte našich politík, ktoré sa týkajú krajín Západného Balkánu. Našim konečným cieľom je e, Plné členstvo tohto regiónu v EÚ komisia navrhuje doložku o ľudských právach v týchto nariadeniach a to naša skupina už dlho požaduje, takže to vítame. E, zároveň musia splniť tieto krajine kodanské kritéria a preto je dôležité zapracovať tú doložku, kde sa hovorí o tom, že môžu byť posky, pos, e, vykonané kroky v prípade, že sa budú e, nedodržiavať zásady ľudských práv, demokracie a právneho štátu. Vítam tento návrh, že tu máme GSP plus znenie, to znamená, e, sú tu zapracované pracovnoprávne normy a ja si myslím, že táto doložka by mala byť rozšírená a mala by sa týkať aj otázok životného prostredia, tak aby sme mm, pod, mm, dodržiavali ľudské práva, udržateľný rozvoj a e, aby táto krajina bola v súlade s e, ustanoveniami náš, nášho spoločenstva. Zároveň je dôležité ochraniť aj Chorvátsko, ktoré je súčasťou Európskej únie a preto nesmie byť e, jednostranne diskriminované. Zároveň EÚ má aj zodpovednosť voči Bosny a Hercegovine, čo sa týka ich bezpečnosti, stability a preto navrhujem, že v prípade neočakávaných e, okolností e, ministri zahraničia EÚ by mali byť schopní rýchlo reagovať a vhodným spôsobom. To znamená, aby e, takéto pozostavenie odstránili pre prípad, že je potrebné posilniť stabilitu v regióne. Zároveň dúfam, že pozitívny stimul využijú príslušné autority tak, aby e, prijali tie opatrenia, ktoré ešte doteraz neboli vyriešené. A nech sa páči, pán Pikula, máte slovo na dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Preferenčný režim je veľmi nápomocný pre krajiny Západného Balkánu e, na čo jasne všetky skutočnosti v správe poukazujú. Ehm, máme tu správu z roku 2013, bol to veľký obchodný partner, teda Európska únia bola veľkým obchodným eh, partnerom, to znamená 70% vývoz, 82% dovoz, eh, takže veľký obchodný partner a preto je dôležité posilniť ekonomickú integráciu eh, našich susedných krajín, posilniť politický dialog s týmito regiónmi čo sa týka situácie v Bosne a Hercegovine, čo sa týka toho, že nie je schopná ešte e, zapracovať všetky požiadavky e, do svojich opodných e, postupov, to znamená všetky požiadavky asociačnej a stabilizačnej dohody, A čo sa týka možného pozastavenia takýchto preferencií v e, prípade nedodržania, mohlo by to spôsobiť újmu 3 milióny eur, čo nie je veľmi e, vysoké číslo. To znamená možné, možný, e, možná strata ktorú by sme spôsobili v Bosne a Hercegovine, by bola v číslach nízka. To je skôr taký symbolický, um, symbolická správa pre túto krajinu, že potrebujú uh, dodržiavať pravidlá, ktoré už sú vopred známe. Maďarsko, Slovinsko opustili cestu a Chorvátsko sa nachádza v podobnej situácii ako Bosna Hercegovina a majú za sebou eh, len dve kola rokovaní. A naše obchodné vzťahy sme dokázali upraviť. A preto sa dá očakávať, že orgány Bosny a Hercegoviny budú uh, Eh, povedzme si tak dávať väčší pozor na splnenie týchto eh, požiadaviek v budúcnosti. Nech sa páči, pán Simon z komisie, máte slovo ešte na dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Ja by som rád vyjasnil jednu vec, ktorá je dôležitá. Nežiadame od Bosny a Hercegoviny za nejaké ďalšie obchodné ústupky alebo aby ďalej otvorili svoje trhy. Čo je cieľom tohto nariadenia, tejto úpravy, je, aby sme zachovali obchodné e, prostredie, ktoré teraz, ktoré sme mali s Bosnou Hercegovinou pred e, začatím prístupových rokovaní. A to znamená ústupky na obidvoch stranách. A v prípade, že tieto ústupky neuskutočníme, tak sa zhorší obchodné prostredie a tomu chceme zabrániť. Predrečník spomenul, aké by boli očakávané dopady v prípade, že by pokračovala situácia, teda že by tieto obchodné ústupky neboli zachované. Hovoril o maximálnej strate 3 milióny eur na bosenskej strane. A e, my súhlasíme s týmto hodnotením, čo je ale dôležité, aby sme sa teraz e, pozreli na negatívny dopad, ak by Bosna Hercegovina nes súhlasila so, so, so súladením s Chorvátmi. E, tu by stratila chorvátska strana 70 miliónov eur ročne. A tu máme pocit, že e, je potrebné um, mať tú určitú solidaritu s vývozcami z Chorvátska, aby sme to zosúladili s ostatnými krajinami Západného Balkánu. E, čo sa týka prerušenia, čo sa týka tej doložky o prerušení, E, samozrejme nechceme, aby boli pozastavené e, tieto ústupky, ale toto je pre nás e, taká metodológia, ktorú sme uplatňovali aj v minulosti a dúfame, že táto hrozba bude fungovať aj v budúcnosti. To znamená, táto doložka je pákou, aby sme jasne povedali Bosnia a Hercegovine, že do konca roka musia rozšíriť svoju úpravu, musia kvóty pre bezcolný obchod rozšíriť. A ak tak neurobia, tak tieto výhody sa pre nich skončia. E, my sa naozaj teda snažíme využiť všetky možné páky, ale toto je jedna, ktorá je veľmi účinná pre nás zo strany komisie. A potom ešte chcem hovoriť o doložke pre ľudské práva. Uh, tu používame štandardnú doložku, ktorú riaditeľstvo pre obchod v takýchto dohodách bežne používa, e, takže e, to môže o tomto hovoriť, e, môžete hovoriť s kolegami z výboru INTA, určite dobre poznajú takúto doložku a čo sa týka návrhu, ktorý tu padol, aby rada bola súčasťou týchto rokovaní. Zo strany komisie Ehm, nevieme, akú pridanú hodnotu by takýto krok priniesol, pretože my si myslíme, že pozastavenie má byť automatické v prípade, že Bosna a Hercegovina neplatí, neplní podmienky do 1. decembra 2015. A zároveň ehm, potrebujeme ísť zábezpeky, Zároveň, ale keď sa splní dané podmienky, tak hrozba takéhoto pozastavenia padá. A my si myslíme, že rokovanie v rade by mohlo spôsobiť e, nejaké omeškania, pretože to musí prejsť cez um, radu ministrov zahraničných vecí. A preto by sme chceli požiadať parlament, aby e, sa nepúšťalo do takýchto krokov, aby bol e, spustený teda proces prerokovania rady lebo by to veci skomplikovalo. Ďakujem pánovi Predovi. Aby ste teda uzavreli tú, tú správu. Ja už nemám veľa čo dodať. Ďakujem za príspevky kolegom a som presvedčený, že nakoniec sa dopracujeme k dobrému kompromisu. So I would, uh... Ďakujem a teraz uzavriem, že hlasovanie prebehne 9. marca. A tak sme skončili 3 minúty pred eh, stanoveným časom. Pejdo.